otherwise we are at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just uh, five. Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, kolegyne, dámy a páni, dovolte mi začať dnešné zasadnutie. Chcel by som v prvom rade privítať uh, navrhovanú komisárku pani Gabriel, ktorá bola členom Európskeho parlamentu počas posledných 8 rokov, ako to veľmi dobre viete. 16. maja roku 2015 predseda Juncker informoval nás všetkých v Európskom parlamente o ustanovení pani Marie Gabriel za komisárku, pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo a so spoločnosť to je to isté portfólio ako predchádzajúci komisár a išlo tu o zdieľanú zodpovednosť s oblasťou kultúry a vzdelávania a preto je pre mňa veľkou dô... cťou, že tu môžem privítať aj pani Kamenvert. E, my dnes budeme predsedať dnešnému zasadnutiu. Chcel by som privítať členov všetkých výborov, teda oboch výborov, ktorí sú medzi nami a Chcel by som zdôrazniť, že obe, oba výboru majú rovnakú účasť na tomto zasadnutí. My sa cítime byť zodpovednými za celé portfólio pani navrhovanej komisárky spoločne, spoločne s niektorými predstaviteľmi IMKA, Júri a výboru LIBE. To sú takisto výbory, ktoré na tomto vypočutí budú mať účasť. Vítam všetkých členov patričných spomenutých výborov. Chcel by som hneď na úvod povedať nasledovne. V súlade s usmerneniami, pokiaľ ide o komisiu, každý dezignovaný komisár má byť prizvaný na predstavenie sa pred patričnými výbormi na hearing – Tentokrát sú to teda dva výbory. Chcel by som pripomenúť, že ešte pred samotným vypočutím komisárka designovaná reagovala na pripravené písomné otázky a máte odpovede. Dámy a páni, poprosím vás, ukončite vaše diskusie Máte odpovede designovanej komisárky vo vašich zložkách spolu s listom pani Gabriel, to je tam aj jej životopis a takisto aj list, ktorý sa týka ktorý sa týka výboru Júri, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o kontrolu finančných záujmov pani komisárky. Takže máte to všetko vo vašich zložkách. A pokiaľ ide o postup, úvodné slova zo strany pani komisárky, tie by mali trvať zhruba 15 minút a ona potom bude mať 5 minút na konci zasadnutia na to, aby sa vyjadrila e, na vaše otázky a pripomienky. Po úvodných slovách designovanej komisárky budeme mať zhruba 25 otázok, teda čas, časový priestor, ktorý na 25 otázok zo strany poslancov. Bude to rozdelené na dve časti. Tá diskusia samotná sa bude konať v súlade s na základe princípu ping-pong. Neviem, či to je skutočne patričný názov, ale možno, že tak sa volá. Budú tu sloty po 5 minútach, takže 25 vynásobené 5 minútami. A v každom slote Poprosím vás, to si uvedomte, bude tu jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď a bude tu takisto možnosť že tu bude jedna bezprostredná dodatočná otázka s odpovedou. To znamená minúta aj odpoveď. Odpoveď aj otázka iba minútu. Takže to je veľmi dôležité. Ešte raz jednominútová otázka, dvojminútová odpoveď a potom, ak zvážite ako poslanec, máte ešte možnosť dodatočnej otázky jednominútovej a na ňu bude aj reakcia minútová zo strany rezignovanej komisárky. Dovolte mi teda povedať v mene nás oboch, že budeme veľmi prísne sa snažiť na dodržiavanie tohoto časového harmonogramu pretože musíme to za 3 hodiny zvládnuť. A poradie rečníckého času vychádza z takých istých predpisov, aké uplatňujeme v rámci rokovacieho poriadku aj na pléne. Máme tu tlmočenie do 23 jazykov, to znamená, môžete vždy využiť materinský jazyk a Takisto by ste si mali uvedomiť, že všetko to, čo poviete, bude musieť byť pretlmočené a preto by ste nemali hovoriť príliš rýchlo. Naše zasadnutie bude vysielané na internete, na stránke Európskeho parlamentu. Je to takisto aj možnosť neskôr pozrieť si záznam video neskôr, ako aj počas priebehu. Teraz, ak môžem poprosiť moju kolegyňu, ktorá spolupredsedá, o úvodné slova, takže nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa, pani. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Buzek, ďakujem za to, že ste vysvetlili oficiálny postup dnešného vypočutia. Za to vám veľmi pekne ďakujem. A mene nášho výboru by som pani designovanú komisárku pani Gabriel chcela privítať. Ako viete, výbor pre vzdelávanie a kultúru v oblasti audiovizuálnej politiky a vzdelávacích aspektov informačnej spoločnosti, tam, to je naše pole pôsobnosti, takisto máme zodpovednosť, pokiaľ ide o dodržiavanie a podporu kultúrnej rozmanitosti, mediálnej rozmanitosti v Európskej únii, ktorá vlastne spadá do toho portfólia, pokiaľ ide o kreatívny sektor Ide o portfórium designovanej komisárky. Digitálne obdobie prináša veľké príležitosti, ale zároveň sú pred nami aj veľké výzvy. Ako designovaná komisárka budete musieť, pani Gabriel, si musieť uvedomiť, že budúce výviny situácie v tejto oblasti budeme veľmi pozorne pozorovať aby sme zaznamenali vyváženosť, pokiaľ ide hospodárske, technické a komerčné potreby na jednej strane, a na druhej strane tu je tá potreba kultúrnej rozmanitosti, ako aj mediálnej rozmanitosti, čo do obsahov, to treba zabezpečiť a sprístupniť každému. Chcela by som sa vám za vaše písomné odpovede poďakovať, za otázky, ktoré ste nám zodpovedali vopred a teším sa už na to, že v priebehu najbližších troch hodín sa dozvieme z vašej strany o vašich pohľadoch na problematiku viac. Som presvedčená, že toto vypočutie ozrejme jednotlivé kľúčové otázky v daných oblastiach a teraz sa tešíme na dobrú diskusiu s vami. Veľmi pekne ďakujem a teraz dostane slovo vážený pán Buzek. Ďakujem pekne. Ja prečítam prvú časť sú to skôr otázky a potom pani Kamenver ako spolupredsednička na záver bude e, čítať ďalšie otázky a odpovede. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste takto vyčlenili aj zodpovednosť alebo účasť vášho výboru a pokiaľ ide o výbor ITRE, tak tam sa zaujímajú informačnú spoločnosť, komunikačné siete a služby a vytvorenie transeurópskych sietí. To je naša zodpovednosť, takže prejdeme teraz k diskusii a na úvod, ako sme povedali, chcel by som dať teraz slovo dezignovanej komisárke za prezentáciu, ktorá by trvala zhruba 15 minút. Nech sa páči, vážená pani komisárka, máte slovo. Благодаря, господин председател Бузек. Благодаря, госпожо председател. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán Buzek, ďakujem veľmi pekne, pani Kamervert. Vážený pán Svoboda, predseda výboru právnych záležitostí, vážený pán Moraes, predseda výboru občanských eh, slobod, vážení koordinátori, vážení poslanci, poslankyne, vážení členovia spomínaných výborov, ctení kolegovia, je pre mňa veľkou cťou obrátiť sa na vás ako designovaná komisárka, pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo a digitálnu spoločnosť. Dúfam, že dnes sa nám podarí realizovať konštruktívnu diskusiu o tom, ako by sme mohli ešte ďalej podporiť digitálny trh na to, aby sme mali inkluzívnu konkurencieschopnú Európu, aby sme tu mali dosiahnutelné ciele pre európskych občanov, aby sme mali spoločné ciele. Ja som presvedčená o tom, že takýmto spôsobom odhalíme ešte dodatočné myšlienky, ktoré spoločne budeme môcť riešiť v našej snahe dosiahnuť tie ambiciozne ciele Junckerovej komisie na to, aby sme využili plný potenciál digitálnych technológií, a to v prospech spoločných európskych záujmov. Dovolte mi však zároveň povedať, že som veľmi vďačná. Vďačná bulharskej vláde za dôveru, to je z dôvodov, prečo tu vlastne dnes môžem byť. Chcela by som sa poďakovať vám, členom Európskeho parlamentu, za podporu, ktorú ste mi počas ostatných rokov venovali. Je to aj vďaka vám, že dnes môžem byť tu medzi vami. Ja som tu pred vami, aby som vás požiadala ešte raz o vašu dôveru a v snahe zhostiť sa mojich zodpovedností. Chcela by som sa poďakovať členom Európskej komisie, s viacerými z týchto ľudí som spolupracovala bilaterálne v snahe reagovať na súčasné výzvy spoločnosti. Chcela by som sa poďakovať členským štátom a rade, kde častokrát som rokovala počas trialógov, trialógov, ktoré sú pre nás veľkou príležitosťou na to, aby sme sa zomkli a snažili sa riešiť naše spoločné ciele. Chcela by som sa poďakovať európskym občanom za ich dôveru, za ich podporu, vo všetkých tých výzvach, ktoré som spoločne s nimi musela zvládať. Ctení poslanci Európskeho parlamentu, je dosť e, zvláštne byť teraz posadená tam, kde sedím a obracať sa na vás ako designovaná komisárka. Ide o isté privilégium, ale zároveň je to aj výzva a veľká príležitosť. Ide o príležitosť, aby som mohla naďalej pokračovať vo svojej práci, aby som chránila slobody a slobody európskych občanov a ďalej posilňovala Európsku úniu, tak z domáceho ako aj globálneho hľadiska. Preto by som chcela vyjadriť nádej, že budem schopná reagovať na všetky vaše otázky a že budeme môcť pokračovať v našej spoločnej práci. Takže aké sú naše výzvy pred nami? Musíme jednoducho dať našich spoločných občanov do epicentra našich snah. Musíme sa venovať digitálnemu trhu. To je jednoducho výzva, ktorá je veľmi veľká. A je to predovšetkým moja skúsenosť, ktorú využijem v rámci svojho odhodlania dosiahnuť týchto cieľov. Predovšetkým tá moja skúsenosť ako, e, ako aktérka dvoch európskych eh, projektov, kde som využívala zdroje na to, aby sme sa venovali inovatívnej práce, pokiaľ ide o hľadanie riešení. Ide o skúsenosť, ktorá mi umožnila lepšie pochopiť, ako veľmi je dôležité podporovať aj finančným spôsobom výskum samotný na to, aby sme mohli získať konkrétne údaje, ktoré sa potom sprostredkujú ostatným a takýmto sprostredkovaním a disponibilitou potom môžeme my ako Európania skutočne byť v predvoji technologického vývoja zo svetového hľadiska a zabezpečili tým našu excelentnosť v oblasti výskumu. Ako politička a politici mu máme povinnosť konať a ja sa skutočne zavezujem, že budem využívať všetky tie nástroje na to, aby sme tento cieľ, ktorý sme si spoločne stanovili a využívali. Dovolte mi, aby som uviedla ešte ďalší príklad, pretože to takisto súvisí s tou z, takisto to súvisí s tou skúsenosťou, ktorú som mala. Ja som v rámci mojej politickej kariéry mala príležitosť venovať sa politike, ktoré najprv nevzbudili nejaký veľký uh, entuziasmus, ale potom prostredníctvom dialógu, osvety a informovanosti sa nám podarilo dosiahnuť konkrétne výsledky, ktoré boli prospešné pre občanov a takýmto spôsobom som, sa nám podarilo dosiahnuť tie výsledky, ktoré dosiahli a boli to veľké výsledky. To bolo, to bolo e, v Bulharsku e, v súvislosti so spoločnou polnospodárskou politikou. Ja som v rámci tohto procesu sa najprv stretla so skeptickými polnohospodármi, ktorí nemali snahu, ambíciu participovať na tomto procese, ale v rámci našich spoločných rozhovorov sa mi skutočne podarilo ich presvedčiť pádnymi argumentami, pretože som im vysvetlila, že skutočne ide o polnohospodárov, ktorí takýmto spôsobom môžu čo možno najviac profitovať z financovania Európskej únie. A táto naša spoločná skúsenosť mi pomohla na to, aby som z toho vyvodila svoju pracovnú metódu, pracovnú metódu, ktorá bude vychádzať z princípov dialógu, spolupráce. Aká je teda moja misia? V rámci listu, ktorý sa obrátil na mňa predseda Juncker, tam je tá moja misia jasne stanovená. Mám zjednodušiť príjmanie a spúšťanie európskych politík, ktoré majú E, spustiť završenie e, digitálneho trhu. Ako sa tam môžeme dopracovať? Predovšetkým, berúc do úvahy, že ide o spoločnú tímovú prácu, myslím si, že spolu s podpredsedom komisie pánom Ancipom, ako aj s členmi komisie, ako aj s poslancami Európskeho parlamentu, budeme môcť vytvoriť tým, ktorý dosiahne tieto naše spoločné ciele. Našim cieľom dnes je naša zodpovednosť v prvom rade prispievať pri vytváraní prostredia, ktoré bude vhodné na to, aby to umožnilo všetkým európskym občanom e, profitovať z toho potenciálu obrovského, ktorý prinášajú te- digitálne technológie. To sú technológie, ktoré nemajú žiadnych hraníc. Čo teda dva roky po spustení stratégie jednotného trhu digitálneho môžeme skonštatovať? Chcela by som povedať, že v prvom rade treba si uvedomiť, že sme zaznamenali veľkú prácu, ktorú vykonal môj predchodca pán komisár Oettinger, ako aj pán podpredseda komisie Ansi. Avšak čo nám ukazuje táto stratégia z strednodobého hľadiska, pokiaľ ide o hodnotenie posledných mesiacov? Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Áno, stení kolegovia, počítačová bezpečnosť, ako aj vytváranie pracovných príležitostí, kultúra, mladí ľudia, copyright, takisto zodpovednosť za jednotlivé platformy, vytváranie kritických infraštruktúr, ako aj digitalizácia priemyslu, interoperabilita, konektivita, to sú všetko témy, ktoré sú veľmi dôležité a každá z nich je rovnako dôležitá ako tie ostatné, pretože digitálna technológia je komplexná ide o veľké výzvy, ktoré musíme zvládnuť v prospech našich občanov. Žiadny z týchto sektorov nemôže sa v súčasnosti vyhnúť digitálnej technológii, pretože tieto sa dotýkajú každého aspektu našho každodenného života a nikto nemôže byť vyčlenený z tohto procesu. Ako teda uprostred Európskej únie obhájime našu pridanú hodnotu? Ktorá je tá pridaná hodnota? Je to diverzita, rozmanitosť a zároveň naša odhodlanosť. Áno, to je to, čo je najviac obohacujúce. A Európsky parlament je možno najlepším príkladom, pokiaľ ide o prekázanie toho, čo znamená také laboratórium myšlienok a čo to skutočne znamená diverzita, rozmanitosť a odhodlanosť. V súčasnosti, keď sa pozrieme na jednotlivé rozdielne záujmy, ktoré existujú na všetkých rovinách, nemôžeme sa pohnúť dopredu iba tým, že skutočne odhodlane budeme bojovať. Je to práve táto metóda, metóda dialógu a zaangažovanosti, odhodlanosti. To sú tie metódy, ktoré ako nová komisárka môžem ponúknuť. Čas beží, odpoveď je áno. Dvojročný mandát je príliš krátky a ja si to v plnej miere uvedomujem. Uvedomujem si to stále. Aké sú kľúčové slova? Kľúčové slova sú priority Mojou prioritou bude zabezpečiť plná miera implementácie tých politík a iniciatív, ktoré doposiaľ boli prijaté. Zamýšľam spustiť takisto aj nové iniciatívy a návrhy. Bola som už v kontakte s Európskym parlamentom, s komisármi, s Európskou radou a budem aj naďalej v týchto kontaktoch transparentne pokračovať na to, aby som zabezpečila konsenzus, a ktorý bude čo možno najinkluzívnejší. Aká je teda miera tej digitálnej transformácie? Tá miera je obrovská, pretože je to zdroj obrovských príležitostí pre občanov Európskej únie, ale zároveň to pomáha riešiť tie najväčšie výzvy dneška. Ide o bezpečnosť, rast, chudobu, nerovnosť, klimatické zmeny. Je to všetko? Rýchlosť a hĺbka týchto transformácií prináša so sebou ďalšie výzvy. Máme pred sebou skutočnú revolúciu a budeme musieť postupovať veľmi obozretne. Ako teda chceme riešiť otázku straty alebo transformácie pracovných príležitostí? Ako vyriešiť situáciu tých podnikov, ktorých modely podnikania už sú spochybňované. Sú tu rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, pokiaľ ide o platy a vzdelávanie? Ako zabezpečiť účinnú digitalizáciu verejných služieb, ako napríklad zdravotníctve, e, vláde, doprave, ale aj tie potrebné e, využitie potenciálov pre občanov. Ako teda mám cestovnú mapu? Táto bude poznačená to hlavnou potrebou úspešnej implementácie nástrojov, ktoré boli prijaté od roku 2015, kde sa jasne identifiko- ktoré boli jasne identifikované v rámci strednodobého hodnotenia. Ide tu o zrušenie poplatkov za roaming, portabilita obsahu naprieč Európskou úniou, relokácia spektra pre vysokorýchlostný internet Wi-Fi for EU iniciatíva, ako aj copyright Európskej únie prostredníctvom implementácie Marrakešskej zmluvy. Budem venovať mimoriadnú pozornosť všetkým sociálnym aspektom politiky, na to, aby sme dosiahli lepšiu zosúladenosť medzi internými a externými politikami. Takisto sa budem snažiť dosiahnuť politické dohody ohľadne návrhov týkajúcich sa kódexu elektronickej komunikácie, reformy copyrightu, ako aj reformy audiovizuálnych mediálnych služieb a takisto aj pokiaľ ide o neopodstatnené prípady geoblockingu. Takisto navrhnem nové zacielené iniciatívy v oblasti počítačovej internetovej bezpečnosti, kde začneme s novou európskou stratégiou a urobím nové návrhy dodatočných opatrení ohľadne kybernetickej bezpečnosti a štandardov, ako príklad môžem uvieť certifikácia a označovanie. Budem teda pracovať smerom k zabezpečeniu bezpečnosti a e, bezpečnosti údajov a zároveň chcem zabezpečiť, to, aby údaje v Európskej únie mohli voľne putovať. Budem venovať na takých zložkách ako napríklad férovosť vzťahov medzi platformami a podnikmi, ktoré operujú na týchto platformách, ako aj zabezpečenie prístupnosti neosobných údajov a opätovne využívanie verejných údajov a údajov, ktoré boli získané na základe využitia finančných prostriedkov. Ja by som chcela takisto venovať veľkú pozornosť aj tým výzvam digitálnej transformácie v rámci našej európskej spoločnosti a jej sociálnych modelov. Budem, urobím všetko preto aby sme mali zabezpečenú konkurencieschopnosť a technické vodcovstvo Európskej únie v oblasti veľkých údajov, superkomputerov a umelej inteligencie a budem sa takisto snažiť, aby sme dosiahli na čo možno najlepšiu vyváženosť medzi jednotlivými záujmami občanov, podnikov a všetkých zúčastnených strán na to, aby sme v plnej miere mohli využívať potenciál digitálnych inovácií. Áno, skutočne Technológie transformujú náš každodenný život, transformujú náš spôsob, ako sa učíme, transformujú aj naše spôsoby cestovania a práce. Ale je tu iba jedna cesta, ako sa pohneme dopredu, jedna cesta, nemôžeme sa vyhnúť unifikácii. Musíme zostať zomknutí na to, aby sme sa venovali spoločným cieľom a otázkam. Je to v prospech budúcnosti, v prospech našich spoločných hodnot. Ja som bola jednou z vás, keď sa hovorilo o vypočutí dezignovaných komisárov súčasnej komisie. A ctení kolegovia, chcela by som sa vám poďakovať všetkým za veľké úsilie, keď ste pripravovali tie otázky ktoré som aj mala zodpovedať v rámci tohto dnešného hearingu. Dúfam, že zodpoviem všetky tieto otázky a chcela by som vám povedať, že som všetky tie otázky zohľadnila, pokiaľ ide o reakciu na toto veľké portfólio riešenie otázky budúcnosti, to je ten najväčší projekt, ktorý mám a chcela by som využiť súčasnú dynamiku, aby som urobila všetko, preto pokiaľ ide o završenie jednotného digitálneho trhu. Ale to sa mi podarí, iba ak ma budete podporovať, iba ak ma budú podporovať experti a odborníci v jednotlivých eh, generálnych riaditeľstvách a celé to chcem robiť v duchu transparentnosti a dialogu, vychádzajú zo spoločnej snahy a plnenia aj našich spoločných cieľov, a to sú ochrana zájmov našich občanov. Ďakujem pekne. A teraz e, poďme k zoznamu rečníkov. Zoznam rečníkov. Rád by som vám pripomenul 1 plus 2 minúty a potom, ak sa rozhodnete ako člen Európskeho parlamentu, môžete položiť ešte jednu otázku na jednu minútu a odpoveď jedna minúta. Takže 5-minútový interval pani Pilar de Castillo Vera. Thank you very much, um, Ďakujem, pán predseda. Vážená um, navrhovaná komisárka, dovolte mi povedať, že je to ozaj nám vysadal, že ste boli medzi nami ako vynikajúci člen tohto parlamentu posledných 8 rokov. Viete, že tento výbor ITRE má spolu priemysel, aj telekomunikácie, aj energiu a tak ďalej a inovácia, výskum a spája priemysel a digitálny sektor. Dovolte mi opýtať sa vás, že vzhľadom na iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu. Ako môžeme zabezpečiť, že všetky podniky, vrátane malých a stredných podnikov, budú mať prístup k digitálnym technológiám? For... Ďakujem. Dve minúty na odpoveď. Merci beaucoup, Madame del Castillo, pour cette... Ďakujem pekne, pani del Castillo, za túto otázku, ktorú sa dostávame hneď do centra problematiky, ktorá pre nás, Európanov, je veľmi dôležitá. Áno, v apríli 2016 bola prijatá, bolo prijaté to strategické oznámenie o e, digitalizácie. Pán Butikofer napísal správu, ktorá bola prijatá v Európskom parlamente. No a dnes, tá výzva je jasná, Európa je úspešná a treba naďalej investovať na to, aby sme boli pred lídrami Takže investície do priemyslu pre nás, to znamená skutočne pripraviť podmienky a prostredie, vytvoriť prostredie, ktoré nám umožní eh, byť lídrami na globálnej úrovni. No a preto hlavne začnem významom tejto témy v rámci politickej agendy vytvorenie európskej platformy eh, pre priemysel, že členské štáty povedali, že dáme, že prislúbili prostriedky a investície do tejto oblasti. No a druhá vec, niečo, čo je mimoriadne dôležité, momentálne máme 500 miliónov eur, ktoré sa priamo investujú do digitalizácie priemyslu. A deje za to pomocou konkrétneho, konkrétnej koncepcie Digital Innovation Hubs. No a To prinieslo obrovské množstvo inovácií na celom území Európy. No a z toho musia profitovať všetky krajiny Európskej únie. A veľmi dôležitú, kľúčovú úhrovu v tom zohrávajú malé a stredné podniky, pretože práve v týchto centrách budeme mať len technologický transfer, budeme mať vedomosti, skúsenosti na inovácie aby sme boli naďalej hrdí na náš priemysel. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka, nech sa páči, máte minútu k digitalizácie ekonomiky EÚ každý dôležitý aspekt, ako viete, je konektivita. A ako vidíte, tie iniciatívy ako Wi-Fi for You a ten akčný plán, ktorý sme prijali nedávno, podľa vás prispieva k tomuto, k digitalizácii ekonomiky? Ďakujem, odpoveď. Wi-Fi pre EU, to je iniciatíva, ktorá má pre mňa symbolom, pretože čo hľadáme a čo sa snažíme v digitalizácii priemyslu je identifikovať tie dôležité prvky, tie katalizátory, e, službu. Každý sa môže pripojiť e, v nejakom jednom bode a bude mať e, konektivitu vo všetkých ďalších štátoch. To pomôže tvoriť služby a ešte dôležité, Wi-Fi for EU je otvorené pre e, súkromno-verejné partnerstva, ako aj malé stredné podniky a preto to zahráva takú dôležitú úlohu. 5 minút, pán Danika. Ďakujem. E, vy ako komisárka, e, vy ako navrhovaná komisárka, by ste um, navrhovali urobiť rovnako ako v prípade roamingu a ako um, treba uh, zabezpečiť, že uh, po spoločnosti nebudú zneužívať um, svoje postavenie a um, inkasovať viac peňazí za uh, hovory uh, v rámci EÚ, aby um, vynahradili svoje straty zo zrušenia roamingu. Ako čeliť uh, kybernetickým útokom? Uh, ako komisárka zodpovedná za digitálnu spoločnosť, e, ako e, sa zaviažete podporovať viac integrácie a koordináciu v tejto oblasti? Tri otázky, ďakujem. Odpoveď dve minúty. Merci beaucoup, monsieur pour... Ďakujem veľmi pekne, pán Dante, za tieto dve dôležité otázky. No čo sa týka medzinárodných hovorov, tak e, súhlasíme, na základnom princípe, ale pre mňa momentálne najdôležitejšia vec je jasne, je, že tie tradičné operátor alternatív, qui Operátor, eh, tradičné hovorí klesajú. Máme ďalej alternatívnych eh, operátorov, alternatívne formy. Komisia predkladá návrh, ktorý rieši podstatu problému a to sú univerzálne služby. A takto môžeme zaručiť disponibilitu tak, aby obyvateľia mali možnosť výberu. No a dúfame, že ak táto tendencia eh, cez alternatívne služby over the top bude pokračovať eh, na medzinárodné eh, medzinárodné hovory, bude to vytvárať tlak na tradičné služby. Ja momentálne si uvedomujem, že boli predložené pozornosti návrhy v tomto smere. A bude sa o tom diskutovať a komisia veľmi jasne povedala, aký e, prístup si zvolí. Je to univerzálna služba na to, aby sa zaručili dostupné ceny pre všetkých občanov, takže pre mňa je to centrálny prvok. No a čo sa týka počítačových útokov, dnes je jasné, že jedna z hlavných víziev, ktoré čelíme, nie je len priemysel, ale naša spoločnosť, demokratické inštitúcie, to je hrozba počítačových útokov. No a s tým máme skúsenosti a ukazuje to, že in, kritická infraštruktúra, a priemysel pre zdravie, dopravu, a tá musí najlepšie chránená a treba zaviesť konkrétne nástroje, potrebujeme certifikáciu produktov a potrebujeme tiež zlepšiť operačnú kapacitu medzi členskými štátmi. No, ďakujem pekne. Pán Danika, komisárka navrovná Domnievate sa, že z hľadiska trhu budú mať poskytovateľia dosť e, času, aby e, vyviali a testovali a synchronizovali software, ktorý má naplniť požiadavky ochrany súkromia v EU a e, toto účinne naplňať. A domniate sa, vzhľadom na to, že celý program treba odložiť, myslím, že to je veľmi dôležité, tak môžete aj to odpovedať. Now time for... Ďakujem, pán kolega, teraz je čas na odpovede. Cette question Ďakujem pekne za túto dôležitú otázku. Ja chcem pripomenúť princíp, ktorý umožnil, že návrh e-privacy dnes sa na stole. My chceme zastiť vyššiu mieru koherentnosti. Potrebujeme GDPR, ktorý sa týka ochrany osobných eh, údajov na základe článku 8 charty. Máme tiež nariadenie e-privacy, ktoré zaručuje dôvernosť a tajnosť procesu našej komunikácie. Ja si istá, že sú témy, o ktorých treba ešte diskutovať a komisia chce robiť. No a ja však nechcem, aby sme zabudli na cieľ, ktorý sme si stanovili. Dnes európsky občania označujú za skutočný problém bezpečnosť, kontrolu svojich prístrojov, aparátov a ochranu údajov. To je otázka koherentnosti. No je mi ľúto, vypršal mi čas. Ďakujem, kolega Evžen Tošenovský. Pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby aj ja som vám zablahoželal k menovaniu a vyjadril dôveru vo veľmi dobrú spoluprácu vďaka vašej skúsenosti z parlamentu aj s tým, ako parlament e, spolupracoval s komisárom Oettingerom, som spravodajca Berek a budem tam mieriť svoju otázku. Ako viete, kompromis v parlamente by sa mal zakladať na posunenie duálnej štruktúry Bereku, ktorého podporuje úrad Berek. Rada zrejme bude chcieť ešte zachovať terajší stav. Ste teda pripravená na to, že návrh komisie na jednotnú agentúru môže byť výrazne zmenený? Thank you very much, colleague. Ďakujem, pán kolega. Páni menovaná komisárka. Tušenovský. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tošenovský, za túto otázku. No a my som sa rada vyjadriť sú vaše práci ako spravodajcov Myslím, že musíme viacej diskutovať o týchto témach, pretože dnes ešte stále existujú hm, rozdiely v pozíciách medzi jednotlivými inštitúciami. Pre mňa je dôležité, Peťa, nezabúdať na cieľ. Berek zohráva dôležitú úlohu na to, aby zaistil koherentnosť, a európsku víziu a cestu, ako dosiahnuť spoločný cieľ čo najštrukturovanejším spôsobom. Je jasné, že Berek nedávno zohrával dôležitú úlohu v prípade roamingu alebo neutralite siete. No a mentálne budeme duálnu štruktúru. Keď sa pozrieme na úrad Bereku, je to najmenšia agentúra Európskej únie, 28 osôb, ale súčasne je, je keď, že agentúra aký má, aké má pracovné zaťaženie. A aké má úlohy. No takže dnes pre mňa otázka, ktorá je dnes dôležitá, táto štruktúra musí byť prispôsobená skutočnosti, no a preto zajistím, aby žal diskusia s parlamentom, s radou, aby sme dokázali identifikovať spoločné východisko, spoločný základ, tak aby sme mohli pokračovať. Dnes je jasné, že chceme pokračovať, ale že vieme, že je tam ten digitálny trh, nemám, nemáme už veľa času, každý musí sa vynasnažiť, aby sme mohli dosiahnuť pokrok. Takže v tomto sa budeme angažovať. Ďakujem pekne. Ďakujem Chcete sa pýtať otázku? Veľmi ďakujem za... Chcem len doplniť. Ďakujem za túto komplexnú a pre mňa veľmi fundovanú odpoveď. Chcem sa ešte opýtať, pretože kodex Berek nadvezuje na kodex a Chcem sa opýtať, ako vidíte problematiku spektra, pretože bude treba nájsť, ako ste povedali, vyvážený model potrebnej koordinácie na európskej úrovni možno na harmonizáciu, ale na druhej strane bude treba ponechať isté pôsobnosti členským štátom v tejto oblasti, pretože telekomunikácie budú veľmi rozhodovať o konkurencieschopnosti a vývoji celej EÚ. Ďakujem. Um, kolega, teraz pani navrhovaná komisárka. J'ai une minute. Concernant le spectre, je le lis tout de suite à la connectivité et la 5G. Samozrejme, konektivita a 5G, toto je naša šanca pre prípravu motoru hybnej síly pre nás všetkých a tiež si uvedomujem, že keď hovoríme o prideľovaní spektra, veľmi rýchlo sa stretávame s rozdielmi medzi pozíciou parlamentu, rady a komisie. Dôležité je, aby sme zvolili, kedy a ako sa posúvať. My chceme postupovať dopredu čo najrychlejšie, to je náš cieľ pre dnešok. Ak sa podarí vyvinúť na európskej e, úrovni väčšie úsilie, zároveň nezabúdame na to, že toto je jedinečná šanca sa posunúť dopredu. Som pripravená počúvať e, pozíciu rady, pozíciu rôznych členských štátov, čo sa týka rozdelenia spektra. Myslím si, že nastal čas, aby sme hovorili o celoeurópskom spôsobe a prístupe. Uh, Ďakujem. Ďalší časový interval pre kolegu Kaja Kalas. Kolegyňu. Ďakujem, pani komisárka bránou k úspechu digitálnej spoločnosti eh, a digitálnej ekonomike eh, je dôvera. Ak eh, sa dôvera stratí, je ťažké ju získať späť, ale stále vidíme viac, že národné vlády hovoria o prelomení šifrovania komunikácie, pretože hovoria, že to je strieborná guľka v boji proti terorizmu. Takže moja otázka je, že či vidíte potrebu zachovať šifrovanie aby sme dali dôveru spotrebiteľom, že ich e, komunikácia je zabezpečená? Ďakujem e, za vašu otázku. Teraz čas pre navrhovanú komisárku, aby odpovedala. Budem odpovedať čo najjednoduchšie. Dnes je veľmi dôležité, aby tu existovalo šifrovanie ako záruka pre bezpečnosť. bez toho, aby tu boli možné zadné vrátka. Viem, že boli iniciatívy členských štátov, ktoré používali dešifrovanie a videli sme, k čomu to viedlo. Vieme, aké sú tie výsledky a teraz je na čase sa posunúť ďalej. Bezpečnosť občanov a dôvera vyplynú z tej rady opatrení. To je princíp, kde navrhujem kráčať rovnakým smerom. OK, thank you very much. Dobre, ďakujem pekne. Pani Kaň. So, Mám e, nadvezujúcu otázku. Tiež sa hovorí o tom, e, aby sa získal právny prístup e, k šifrovaniu, ale to technicky nie je možné. Takže vy sa zavezujete, že žiadny takýto právny prístup e, neposkytnete k šifrovaniu? No, a... Ďakujem. Teraz pani komisárka, navrhovaná komisárka má čas na odpoveď. Zákonný prístup je možný len za veľmi prísnych podmienok, ako to platí v inej rade legislatívnych opatrení. A to len keď dôvody národnej bezpečnosti budú veľmi významné. Takže v tejto veci musíme dbať na súhlas s ďalšími legislatívnymi ustanoveniami, ktoré existujú a zároveň musíme potvrdiť veľmi dôležitý princíp alebo princípy. Je to dôležité, pretože musíme umožniť našim inštitúciám, aby pokročili vpred, ale zároveň sa musí dbať na to, aby rovnaké nástroje ne, sa nezneužívali niekým, kto ich nepoužíva za, pre dobré účely a pre tie účely, ktoré máme my na mysli. Teraz ďalšie otázky odpovede pani Marisa Matias. Ďakujem. Ja som tu vľavo. Pani menovaná komisárka, najprv mám osobnú pripomienku. Chcem povedať, že mi bolo potešením s vami spolupracovať tu v parlamente a gratulujem vám k menovaniu. V odpovediach, ktoré ste nám poslali na naše otázky, ste spomenuli možnosť pokročiť s novými legislatívnymi iniciatívami v konkrétnych oblastiach, ako napríklad online platformy a podniky, ktoré v nich pôsobia. To je v podstate slon no, uprostred miestnosti. Našich občanov to znepokojuje a sú to otvorené otázky ako Uber, Airbnb a KB5 a rôzne platformy, rôznorodé platformy. A mám teda otázku, že eh, ohľadom týchto otázok hodláte to regulovať a aký model regulácie navrhujete, pretože ako som zvraznil, sú veľmi rôznorodé, pretože nejaký model pre reguláciu založený na spôsobe poskytovanej služby alebo daného konkrétneho podniku je, ako to chcete riešiť. Merci. Ďakujem, teraz odpoveď. Ďakujem. Pani Matias, ďakujem aj za to, že ste zmenili našu spoločnú spoluprácu. Tú rozmenitosť musíme zachovať, pretože to je zdroj inovácie a kreativity. Platformy majú pozitívnu úlohu, ktorú zohrávajú v terajšom ekonomickom kontexte, ale zároveň uvádzate príklad presne toho, čo možno napraviť, keď príde k problému. Aký je prístup Európskej komisie? My sme to vyjadrili v oznámení o platformách, veľmi jednoznačne Nejde o nadmernú reguláciu, to si neprejeme, ale ako náhle objavíme problém, musíme samozrejme reagovať a napravovať to. Príde iniciatíva, pokiaľ ide o nekalé postupy, ktoré sa týkajú podnikov, ktoré fungujú na týchto platformách a štúdia, ktorá ukázala, že tieto javy existujú, môže sa stať, že tieto podniky potom nebudú mať zrazu žiadny prístup k tým platformám alebo údajom a tým budú trpieť najviac malé a stredné podniky. Teda musíme sa zamyslieť nad tým, aké opatrenie môžu navrhnúť, aby sme napravili túto situáciu a zároveň, aby sme rešpektovali právo hospodárskej súťaže. Pretože si uvedomujeme, že sa tu pohybujeme na hranici medzi dvoma oblastiami a áno, tie nekalé praktiky by e, sa nemali diať a teraz ide o to, aby sme vytvorili regulačné prostredie, ktoré umožní čo najlepšie podmienky pre všetkých, ale prostredníctvom pravidel by sme mali napraviť situáciu tam, kde je problém. My teda samozrejme nemáme ešte spoločnú definíciu o platformách, tak aby sme umožnili práve kreativitu a inovácie. A tam ide práve o e, ešte doplnenie k tým online platformám. Vy ste teraz spomenuli jednu zásadnú otázku, otázku slobody prejavu. Všetky e, tieto podniky sú rôznorodé, čo sa týka druh podnikov, ich pôsobenia, druh publika, na ktoré sa zameriavajú. Tiež sa tu často objavuje otázka medzi slobodou prejavu a cenzúrou, pretože napríklad, keď sa na takých platformách objaví nejaké nelegálne a agresívne obsahy, tak prebehne tá nekonečná diskusia o tom, kde končí sloboda prejavu a kde je teda limit cenzúry. Teda aj v tomto aspekte, vzhľadom na to, že ste spomenuli slobodu prejavu, či máte nejakú myšlienku o tom, ako sa vysporiadať s týmito aspektami? Ďakujem. Teraz chcem eh, požiadať pani menovanú komisárku, aby zodpovedala. Matias, pour cette deuxième question. Ďakujem za túto druhú otázku. Platformy sú jedným z najinovatívnejších nástrojov pre slobodu vyjadrenia a slobodu slova a zohrávajú svoju úlohu. Väčšina toho obsahu na tých platformách je legálna, ale dnes sme potvrdili naše odhodlanie spolupracovať s týmito platformami, ale mm, to, aby sme eh, čo najrychlejšie odstranili nelegálny obsah. Máme dva príklady, ktoré v našej spoločnosti vyvolávajú strach. Jednak nárast terorizmu a nenávistné prejavy. My už máme legislatívny nástroj, teda vzdielanú zodpovednosť a teraz treba pracovať na dobrovoľných opatreniach, ktoré môžu viesť k výsledkom. Napríklad e, Codex, e, ktorý podpísali štyri veľké platformy Facebook, Microsoft, Twitter a Viber. čo umožnilo posunúť sa vopred. Viac ako 90% nelegálneho obsahu sa odstranilo a ten dialog musíme viesť aj naďalej. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Helga Tripel, nech sa páči. No, dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja by som chcela položiť otázku tých eh, hodnotových eh, nedostatkov. No, platformy sa stali hlavnými distribútormi kreatívnej práce. Niektoré z online platformiem eh, stávajú vedomosti o obsahoch, ale nič sa týka copyrightu. Boli by ste za to, aby sa stanovila nejaká zodpovednosť platformiem za distribúciu diel pomocou licencií a súhlasíte s ex ante kontrolami pomocou príslušných technológií. Myslíte, že to pôjde bez otvorenia smernice e-commerce? Ďakujem pekne. A pani komisárka, môžete zodpovedať e, túto otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne pani Trupel za túto veľmi dôležitú otázku. A ja sledujem diskusiu v Európskom parlamente s obrovským záujmom, pretože keď hovorím o tomto value gap, hodnotový nedostatok, tak cieľ komisie je jasný dať e, vytvoriť skutočnú možnosť pre umelcov a tvorcov možnosť takú, aby zisk nemali alebo podiel na zisku, na zisku nemali len platformy. No dnes je totiž veľmi dôležité, aby sme dali prostriedky našim tvorcom, tak aby mohli ďalej tvoriť a budú môcť tvoriť keď budú mať prostriedky z diel, ktoré už vytvorili. Takže pre mňa dnes je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na návrh, tak vidíme, že Vložené návrhy sa týkajú platformiem, že to množstvo dôležité. No a preto je trudné žiadať o povolenie od autorov, tak aby mali možnosť zasiahnuť. Takže podľa mňa treba nájsť rovnováhu a dať zodpovednosť aktérom, ktorí sú v digitálnom svete, ktorí otvárajú nové možnosti, ale je zodpovedná za to, aby v plnej miery mohli prispievať svojimi tvormi. No a tá tvorba práve preto je dôležité, aby mohla financovať zo so ziskov, ktoré vytvorí. No a pre mňa tá vec je jasná. Dať prostriedky našim tvorcom, aby mohli ďalej tvoriť Ďakujem pekne. Tiež je dodatočnú otázku. Áno, druhá otázka sa týka Marrakešskej dohody. Dostali sme medzi medziinstitucionálnu dohodu o legislatívnom balíčku v maji, aby sa malo viac o procese ratifikácie Európskej únie, tak aby tieto snahy sa zmenili na skutočnosť a prístup k knihám z rakov postihnutým boli u EÚ a cezhranične umožnený. Môžete potvrdiť, že ratifikácia Eh, je zrealizovaná v septembri počas estonského predsedníctva. Dobre, ďakujem pekne. A odpoveď pani dezignovanej komisárky, pani Trupel, tu podľa eh, mojich skúseností európske poslankyne som sa často ocitala v situácii, že na ťahu bola rada. Členské štáty, áno, my to vieme, ale to neznamená, že budeme akceptovať takúto situáciu. Ak budem ja, potvrdená ako komisárka, tak to bude jedna z tém, ktoré budem po, pristupovať veľmi citlivo. A je sa snažiť čo najrychlejšiu, najrychlejšiu ratifikáciu. Už sme stratili e, veľa času. Máme stanovisko, stanovisko súdneho dvora a teraz je na čase postupovať ďalej. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi Pán Marko Zulo, 5 e, minút, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ja chcem hovoriť o dôležitej téme, ktorá sa zatiaľ nikto ale dostatočne nevenoval, a to je zdanenie digitálnych obrov. Títo majú vysoký, vysoký obrad, vysoké zisky a neplatia dane. Samozrejme vieme, že daňové otázky sú národnej kompetencii, ale Európska únia povedá za konkurencieschopnosť a musí zaistiť rovnaké podmienky pre všetky um, podniky a zabrať nekalé súťaži. V prípade online platformiem čakáme do konca roka návrh a očakávate, že podniky tradičného hospodárstva by mali byť zrovnoprávnené s digitálnymi podnikmi, tak aby aj veľké eh, firmy platili dane. Čiže aby platili dane eh, na mieste, kde si pripisujú zisky. Ďakujem pekne, pán kolega, teraz prejdeme odpovediam dezignovanej komisárky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Zulo, za túto otázku, veľmi dôležitú, ale veľmi širokú, pretože súvisí otázkami, ktoré sa týkajú vnútornej politiky, teda politiky konkurencieschopnosti, ale aj súvisí s externými aspektami. No predovšetkým my treba, aby bolo jasné, platformy spadajú tiež a musia dodržiavať zákony. A že ten napríklad pre platformy, ktoré fungujú na európskom území. No a ďalej musíme si tiež uvedomiť, že sú rôzne prípady Komisia už ukázala s komisárku Vestager a príslušné regionálne rejiteľstvo, že v prípade ako Starbucks Apple dokážeme konať. A na druhej strane treba uvedomiť, aké sú problémy. Niekedy tie platformy je skutočne ťažké rozhodnúť sa, aké je miesto tvorby hodnoty, pretože mm, sa to týka, týka rôznych druhov údajov a ja by som tu chcela upozorniť na diskusiu, ak si, čo nám umožní objasniť tieto otázky. Vy ste hovorili tiež o ďalšej veľmi dôležitej téme, rovnakých podmienka pre všetkých. Áno, my potrebujeme aby boli porovnateľné podmienky pre porovnateľné služby. Ten princíp dnes existuje, či to bude legislatívnym, legislatívnym procesom na vždy nástroje konzultácie, a dopadovú štúdiu a to je nástroj, po ktorom, pomocou ktorého môže zhodnotiť všetky argumenty a na druhej strane si treba uvedomiť, že môžeme využiť aj dobrovoľné opatrenia, dobrovoľné úlohy a mm, cestu spolupráce s veľkými platformami a veľkými digitálnymi firmami. My dnes musíme zamýšľať nad tým, ako byť v právnom rámci na čele, tak, aby sme mohli postupovať. Ďakujem pekne. Kolega Zulo Môžete teraz položiť doplňujúcu otázku. Ja myslím, že lepšie pre rozdelenie daňových príjmov by mohlo byť stimulom pre startupy v digitálnej oblasti v Európskej únii. Momentálne je veľmi veľké meškanie v porovnaní s USA. Len 4 online podnikov sú euro, z Európy. V 70. rokoch oblasti e, vesmírnej, e, vesmírnej prepravy a leteckej dopravy vznikol projekt Airbus, ktorý dokázal konkurovať americkým podnikom. Má no komisia plána nejak podobný plán aj pre digitálnu oblasť. Mohla by to byť hnacia sila digitálneho výskumu. Ďakujem pekne. Pani dezignovaná komisárka, môžete odpovedať. Áno, pán Zulo, ja súhlasím s vašou analýzou o momentálnych nedostatkov digitálneho prostredia v Európe. To poprvýkrát, keď Európa nie je v centre svetovej technologické revolúcie. A to nám musí dať silu. My sme mohli povedať, čo robíme dnes, alebo čo chceme robiť. No ja chcem povedať, že chceme vytvoriť právne prostredie, ktoré podporí inovácie a tvorbu pre startupy, Tiež nechceme e, vytvoriť e, nejaký európsky vyhľadávač, nejaký európsky Google. Pre nás je dôležité investovať do kľúčových sektorov, do výskumu, čo nám umožní využiť e, všetky výhody, ktoré má Európa. Príklad sú priemyselné platformy. No a potrebujeme investície, ktoré nám pomôžu podporovať výskum občanov v oblastiach napríklad bezpečnosť leteckej dopravy, liečba rakoviny. Práve v tejto oblasti máme veľa startupov rôznych sektorov. Môžeme zaistiť, že Európa bude jedným z tých hlavných aktérov. Ďakujem pekne. To je koniec prvého kola našich eh, otázok a odpovedí. Ešte predtým, než prejdeme do druhej časti, by som rád odovzdal predsedníctvo schôdze mojej kolegyne pani Petre Kamer Evert, ktorá je predsedníčkou Výboru pre kultúru a vzdelávanie teda máte slovo a aj zodpovednosť. Áno, ďakujem pekne, pán Buzek. A môžem vás uistiť, že s časom budem rovnako prísna ako pán Buzek a slovo dostáva Sabine Ferhajen. Ďakujem pekne, pani dezignovaná komisárka, pani Mária Gabriel. Gabriel tento rok komisia a parlament pár, niekoľko iniciatív na podporu európskej kultúry a diverzity. vidíme, že to je jediný spôsob, ako zaistiť e, zohľadňovanie všetkých záujmov a diverzitu európskeho tvorivého sektora. Ochrana IPA, ako aj e, podporiť a prístup diela vo všetkých e, prírodoch a ekonomické využitie. Interes, internet je nejako pre, avšak čoraz viac diel je dostupných na internete bez povolenia alebo bez kompenzácií pre držiteľov práv. Chcete prijať nejaké ďalšie opatrenia, pre tých, ktoré už existujú a chcete eh, bojovať proti pirátstvu na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, pani eh, dezignovaná komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Ferhajen, za vašu otázku. My Som chcela povedať, že kultúrna diverzita je pre mňa veľmi dôležitá, ktorá obohacuje Európu. Dnes je pre nás jasné, že pre audiovizuálne služby je dôležité, aby európska kultúra stala zachovaná a rovnako je potrebné chrániť diela autorskými právami, ktoré musia dokázať využívať nové technológie a nástroje a chovať princíp Európske spoločné vízie. No a preto dnes navrhujem, máme tu návrh o value gap, ale dnes je tiež dôležité, aby sme spoločne s autormi pracovali na ochrane ich práv. No a európsky kapitál, podpora európskych diel, vieme, ako súčasť to tvorí aktuálnej legislatívy, o ktorej sa skôr príjme. Viem, že sú ešte nejaké rozdiely v pozíciách medzi parlamentom a ostatnými inštitúciami. Pre mňa ide o obranu princípu, aby naši tvorcovia, autory mali vizibilitu a aby mohli využívať tiež lepšiu distribúciu. Ešte ďalšia vec, ktorú by som, na ktorú by som chcela, ktoré by som chcel povedať, aby naši tvorcovia mohli slobodne tvoriť. Tak dôležité je financovanie. No, boj proti pirátstvu, možnosť pre autorov zasiahnutia, pretože vidia, že ich diela sú v obehu bez povolenia, tak áno, budeme pracovať aj v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dodatočná otázka. Chcela by som sa takisto venovať bodu, že akú úlohu v tomto kontexte zohrajú platformy. V, momentálne máme celú paletu úprav, ktoré nezabezpečia prehľad, pokiaľ ide jednotlivé platformy. To sa nám doposiaľ nepodarilo a tá otázka, ktorú som sa chcela spýtať, je, že či sa možno s niečím ešte podčíta, pokiaľ ide o platformy, ktoré vlastne tento legálny chaos e, vzbudili, čo vlastne vedie k tomu, že sa tu môžu niektorí zbaviť svojich zodpovedností, či sa to dá odstrániť, pokiaľ ide nejakú úpravu platform a takisto pokiaľ ide o definíciu jednotlivých služieb a druhov služieb, aby sme zabezpečili jasnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriel, máte slovo. Ja rozumiem vašu otázku, pokiaľ ide o platformy. Áno, v tomto kontexte tá úloha musí byť ešte jasnejšie definovaná, ale ako som už povedala, toto sa nedieje nejakou nadmernou reglementáciou predpismi. V tomto prípade máme princíp obmedzenej zodpovednosti, tak ako bol definovaný v rámci smernice e-commerce. My vieme veľmi dobre, že dnes je veľmi dôležité aby, táto plat, aby tieto platformy skutočne mohli začať fungovať, pretože sa s nimi počítalo práve pre nelegálny obsah a my vieme, že sú tu konkrétne postupy, ako sa dá v tejto oblasti reagovať. Takisto si myslím, že v rámci nášho dialógu s platformami je tu väčší priestor pre opatrenia dobrovoľného charakteru alebo dobrovoľného charakteru. Musíme skutočne s nimi viac pracovať na to, aby tieto dobrovoľné opatrenia sa na jednej strane zoskupili, pokiaľ ide o dialog, a na druhej strane, aby sa umožnili inovačné, inovačné možnosti. Ďakujem veľmi pekne. Seria Kosta. Budem hovoriť po taliansky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Blahoželám kandidátke na post komisárky. E, v vaše portfólio digitálna spoločnosť, digitálne hospodárstvo a spoločnosť. Digitálna spoločnosť doposiaľ nebola rozvinutá z pravického hľadiska, to znamená, že tu je veľká digitálna priepas, musíme ešte oveľa viac pracovať, pokiaľ ide o alfabetizáciu a pokiaľ ide o štruktúry, napríklad platformy pre školy a vysoké školy, ale takisto potrebujeme bezpečné prostredie v rámci internetu pre maloletých a pokiaľ ide o porušovanie dôstojnosti ľudí, ako chcete v tejto oblasti pokračovať. Ďakujem pekne, pani Gabriel, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Kosta. Toto mi umožňuje skutočne venovať sa jednej z tých najdôležitejších tém, pre mňa, ako som už povedala, dnes tá digitálna transformácia musí predovšetkým byť na prospech občanom. Buďme úprimní, tie ten vývin, ktorý vidíme, je, že niektoré pracovné príležitosti stratíme, nové pracovné príležitosti sa vytvoria, ale bude ich tu veľa takých, ktoré sa budú musieť transformovať. Pre mňa to nejde o otázku, že kde sa objavia tie stratené pracovné príležitosti v ktorom regióne. My musíme občanov sprevádzať v rámci tej transformácie. To znamená, že musíme bezprostredne začať pracovať práve pokiaľ ide o otázku digitálnych kompetencií a keď hovoríme o digitálnych kompetenciách, tak sa to netýka iba mladých ľudí. Máme tu aj dospelých, máme tu zraniteľné skupiny handicapovaných. Aby som uviedla konkrétne príklady, jedna iniciatíva, ktorú ja podporujem, Digital Opportunity Internship. Od začiatku budúceho roku mladí ľudia od 5 rokov budú mať, od 5 do 6 tisíc ľudí budú mať možnosť pracovať v inform- v digitálnom sektore. To je veľmi dobrý príklad. Vy pochádzate z Talianska, viete veľmi dobre, koľko takýchto príkladov by sa dalo vyžiť. Preto napríklad nevyužijeme Taliansko, pokiaľ ide o garanciu mladých. Je veľmi dôležité, aby sme využívali financie z Európskej únie, pretože vidíme tú pridanú európsku hodnotu a vidíme vlastne aj tú skúsenosť, ktorá bude na prospech všetkým. V tejto oblasti takisto sa budem sústrediť predovšetkým na prácu rámci Európskej koalícii, pokiaľ ide o kompetencie a pokiaľ ide o využívanie digitálnych obsahov. Ako viete, máme 17 koalícií národných. Ešte mi chýbajú tri veľké krajiny, kde takéto národné koalície nemáme. Je veľmi dôležité, aby to bolo vo všetkých krajinách, pretože práve prostredníctvom týchto koalícií môžeme teraz dohliadať na identifikáciu overených postupov, aby sme mohli zoskupiť všetkých aktérov, predovšetkým v tých sektoroch, ktorí pochádzajú z digitálneho sektora, aby sme mohli navrhnúť pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Takisto som citlivá, pokiaľ ide o otázku kompetencie malých a stredných podnikov. Ďakujem veľmi pekne, dotočná otázka. Aj ďalší kolegovia to už povedali, my chceme kultúrne a kreatívne obsahy, audiovizuálne obsahy, posilniť copyright a rovnaké príležitosti pre všetkých neviem, či sa to skutočne dá dosiahnuť iba na úrovni dialogu s platformami. Vlastne to máme aj v predmetnej smernici spomenuté. Myslím si, že musíme aj nad rámec mediálneho programu alebo nejakého podprogramu médií venovať sa otázke produkcie a odbytu akým spôsobom toto chceme finančne podporiť, pokiaľ ide o mediálne programy. Ja si myslím, že tieto nové finančné nástroje využívať lepšie, pretože zatiaľ máme iba dva európske projekty, ktoré sa zúčastnili na týchto možnostiach. Úprimne povedané, ja som myslela pri tejto otázke na vás, keď som vlastne musela skrátiť svoje eh, písané odpovede, pretože tu je jednoducho celá časť, ktorá sa týka programu médií a kreatívnej Európy. To sú naše symbolové, symbolické programy. Aj keď máme malý rozpočet k dispozícii, máme v tejto oblasti veľkú vizibilitu a máme pred sebou ešte veľkú prácu. Áno, program média, ktorý spočíva e, vlastne ktorý funguje od roku 2011 a podporuje kultúrnu diverzitu a šírenie našich e, filmov. Máme tu konkrétne príklady, pokiaľ ide o garančné mechanizmy, pokiaľ ide o obdobie 2016, 2020 máme tu programy, ktoré možno mali ma stredným podnikom, ktoré vlastne zabezpečujú zhruba 1 milión zamestnaných pracovných príležitostí, aby takýmto spôsobom prispievali. Ja si želám, aby sme prostredníctvom investičných fondov aj nového fondu EFSI, aby sme mali viac investícií strategických práve pokiaľ ide túto stratégiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ashley Fox je na rade. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani Gabriel, gratulujem k vašej nominácii. Mohli by ste povedať výboru váš pohľad, pokiaľ ide o distribuované technológie, ako vy vnímate potenciálne pozitíva pre spotrebiteľov? Aký pohľad vnímate vy, pokiaľ ide o reguláciu? Veľmi krátka otázka. Pani Gabriel, máte možnosť reagovať. Ďakujem pekne, pán Fox, za vašu otázku. Ide o zložku, ktorú ja spolu s podpredsedom Dombrovský som, pokiaľ ide o finančné aspekty a podpredsedkyňou Jourovou zdieľam, tá sa zasa venuje e, súkromnému životu. A myslím si, že musíme sa na to pozerať e, dosť entuziasticky, pokiaľ ide o rozvoj týchto technológií, ale zároveň, pokiaľ ide o zabezpečovanie údajov, napríklad pokiaľ ide o zdravotníctvo a ostatné oblasti. Treba však byť aj veľmi úprimný, ide predsa len o doménu, ktorá sa stále vyvíja a vy sa ma pýtate, aby sa reglementovalo alebo či sa bude reklementovať táto technológia. Nie. Jeden z našich princípov je dodržiavanie technologickej neutrality. Naopak, my sme zasa pripravení sledovať jednotlivý vývoj technologický a v tomto ohľade som bola veľmi pozorná a veľmi som sa veľa dozvedela napríklad na prvej konferencii, ktorá sa v maji organizovala v parlamente a tu sa potvrdilo naše odhodlanie realizovať sa v tejto oblasti. Zároveň budem veľmi pozorne venovať pozornosť tejto technológii, pokiaľ ide o odstránenie tých úprav, napríklad GDPR, kde hovoríme napríklad o dôveryhodnosti osobných údajov, nezávisí o to, či ide o destruktívne technológie, ako napríklad blockchain, my musíme jednoducho ísť s vývinom, pretože sú tu viaceré negatívne vplyvy tejto technológie a my to musíme sledovať a ja tu poukazujem na tie, ktoré sú povorené, napríklad tie, ktoré majú transparentnú štruktúru, ale musíme sa venovať aj tým, ktoré jednoducho nie sú povolené, napríklad štruktúry Bitcoinu a ďalšie, kde môžeme hovoriť o tých nástrojoch, ktoré poznáme pod globálnym názvom Know Your Customer. Takže zatiaľ ešte nie je moment, aby sme začali reglementovať a upravovať. Potrebujeme sa pozrieť na to, aby sme videli tie pozitívne vplyvy týchto štruktúr. Ďakujem pekne. Dodatočná otázka, pán Fox? Ďakujem pekne, pani Gabriel. Vo vašej odpovedi ste povedali, že ja som chcel reguláciu, ja som, vás uistím, že ja som to nepovedal. Ja neviem, či súhlasíte so mnou, že častokrát v tomto parlamente vnímame novú technológiu ako nejakú hrozbu. Vy ste sa kriticky vyjadrili napríklad k Uberu a k ďalším technológiám a Hovorili ste, že to treba regulovať. Častokrát, keď my politici jednoducho odoláme pokušenie niečo robiť, tak vtedy spotrebitelia zaznamenajú nejaký, nejaké pozitíva, pokiaľ ide o nové technológie. Súhlasíte so mnou napríklad, pokiaľ ide o to, že musíme najprv chvíľu vyčkať a pozrieť sa na to, že či tá technológia funguje, napríklad pokiaľ ide o DLT, aby sme my, politici, nepokazili niečo, čo skutočne môže byť na prospech našich občanov. Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči, pani komisárka, máte možnosť reagovať. Pokiaľ ide o mňa, ja nevnímam nové, nové technológie ako nejakú hrozbu, ale zároveň musíme si uvedomiť to, čo som povedala priamo na úvod. Dnes zohrávame úlohu ako Európa. Máme tu naše hodnoty, naše princípy, napríklad ochrana údajov, bezpečnosť. To všetko sú aspekty, ktoré nemôžeme jednoducho vynechať Takže ja si myslím, že skutočne musíme ponechať ten entuziasmus a optimizmus na to, aby sme využívali benefity nových technológií, ale to sa všetko musí diať na základe určitých analýz, ktoré nám umožnia nevyčleniť niekoho z týchto transformačných procesov. Nie je náhodou, že ja trvám na tomto od samého začiatku. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka od pani Charancovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani navrhovaná komisárka. Gratulujem v prvom rade k vašej nominácii. Vy ste jasne povedali, že si uvedomujete, aký význam má dôležitý jednotný digitálny trh pre európske hospodárstvo, európsky rast a pracovné príležitosti v Európe. Takisto ste povedali, že dáta, údaje by mali mať voľný pohyb v Európe. A máte pravdu, že centrum rastu digitálneho trhu sú práve údaje, dáta. Dáta sú tie, tým, čo vlastne digitálny trh vlastne pohybuje a hýbe. Takže dúfam, že súhlasíte so mnou, že ten slobodný pohyb dát by mal zabezpečiť, by mal byť jedným z základných slobod v Európe. Podporujete napríklad zákaz na požiadavky lokalizácie dát a že súhlasíte s pánom Ancipom, že toto by sa malo riešiť prostredstvom legislatívneho návrhu ešte tento rok? Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriel, máte slovo. Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, mali sme príležitosť už sa zhovárať a dnes, znajúc veci, by som chcela to potvrdiť, že my sme proti lokalizácii údajov, pretože dnes, keď sa napríklad pozeráme, tak vidíme ten veľký potenciál práve pokiaľ ide o voľný pohyb týchto údajov. Vy ste už povedali, že pohyb údajov, dát, to by mala byť tá piata zo slobod. Na to, aby sme mohli využívať tento potenciál, musíme sa pozrieť na tie hlavné kľúčové prekážky. V súčasnosti to musíme vnímať že takéto prekážky máme, ale zároveň vám chcem povedať, že od jesene sa budeme venovať aj v tejto oblasti. Áno, my odmietame principiálne lokalizáciu údajov, chceme zabezpečiť voľný pohyb údajov, ale takisto sa musíme pozrieť na ďalšie dva dôležité aspekty a to sú právo na portabilitu a právo na accesibilitu, to znamená prístup, predovšetkým keď hovoríme o opatreniach reglementačného charakteru, napríklad pokiaľ ide o daňové otázky. Je to veľmi dôležité, pretože dnes, keď napríklad sa pozeráme na lokalizáciu údajov, pokiaľ ide o občana, pokiaľ ide o podniky, vo väčšine prípadov to vnímajú tak, že vlastne toto by mohlo priniesť nejakú bezpečnosť, ale tomu tak nie je. Lokalizácia údajov, nemýlme sa, to neprináša bezpečnosť. Dnes je to veľmi dôležité, pretože lokalizácia prináša určité bariéry, tam aj kde fyzické bariéry neexistujú. Takže máme pred sebou veľmi dôležitú prácu a hovorím to preto, pretože keď hovoríme o lokalizácii údajov, tak vždy mám pred očami vlastne ten uh, hladovec, ktorý trčí nad vodou a tú obrovskú časť, ktorá ešte pod vodou, pretože keď vidíme to, čo pláva nad hladinou, tak tam máme nejakých 50 postupov, ktoré identifikovala komisia, možno sú tam aj nejaké obmedzenia zo strany členských štátov, ale potom máme tú časť, ktorá je v strede, kde podniky, pretože sa boja, že by tu mohli byť nejaké rizika, tak si myslia, že treba lokalizovať údaj. A potom máme ešte obrovskú časť neviditeľnú, ktorá sa vlastne týka tej otázky dôvery. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna dodatočná otázka. Nech sa páči, pani Charancová. Ďakujem veľmi pekne za vašu eh, pozitívnu reakciu ale mohli by ste byť konkrétnejšie ohľadne toho, čo ešte musíme prijať na európskej úrovni, aké druhy opatrení sú potrebné na to, aby sme zabezpečili to, aby údaje mohli pomôcť rastu hospodárstva v Európe. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Ako som to už povedala v úvede, údaje ohľadne informácie ohľadne údajov v hospodárstve Očakávame, že tieto číselné vyjadrenia sa budú ešte zvyšovať. To neznamená, že to znamená všetko. Pre nás je dôležité urýchlenie tohto procesu. A pre mňa úplne najkľúčovejším je to, aby sme sa zbavili toho princípu a lokalizácie údajov, pretože to je neopodstatnené. Ale momentálne si treba uvedomiť, že to nebude ľahké. Budeme musieť veľmi spolupracovať s podnikmi, takisto budeme musieť spolupracovať s členskými štátmi. Pani Charancová, ja vás uistujem, že momentálne prebieha dopadová štúdia a máme už nejaké prvé analýzy, ale nemôžem vám k tomu povedať viac, ale sú tu dve dôležité veci, ktoré chcem spomenúť. Po prvýkrát všetky členské štáty sú začlenené a participujú na tom a štvrtina z tých, ktoré reagovali, sú takisto malé a stredné podniky. Takže my musíme ešte vyhodnotiť tento dopad na to, aby sme videli, aké môžeme konkrétne opatrenia navrhnúť. Srdečná vďaka, Martina Michals. Ja, herzlichen Dank. Srdečná vďaka, pani predsednička, pani Gabriel. Doteraz e, komisia e, vedí základné princípy digitálnej spoločnosti a e, sieťovej neutrality a autorských práv a ochrany tajov ako súčasť digitálneho vnútorného spoločného trhu. Podľa mňa to nie je aktuálny prístup, pretože to spôsobuje, že prístup k vzdelávaniu zameta pod v odpovedi 7 povedali, že e, teraz e, moderné autorské právo je podstatné, ale pri kultúrnych inštitúciách ako muzea, archívy, e, zbierky a knižnice o tom môžete, ale podľa návrhu komisie práve tieto inštitúcie môžu ukladať digitálne údaje, ale len za účelmi zachovania považujete takéto restriktívne nakladanie s digitálnymi obsahom v terajšom svete za dostatočný? Ďakujem, um, pani komisárka. Merci beaucoup, madame Mitchell, de cette question. Ďakujem. To sa dotýkate veľmi dôležitej témy Situácia sa veľmi zmenila. Situácia platform médií a našich kultúrnych služieb a autorov. A otázka je, ako teraz nájsť rovnovahu tak, aby sa zúčastnené strany mohli podielať na digitálnej transformácii. Znašate teda otázku, na ktorej treba intenzívne spolupracovať s Európskym parlamentom a s inštitúciami a zúčastnenými stranami. Teraz veľmi potrebujem počúvať všetky tieto strany a ak sa potvrdí, ja potrebujem, aby všetci, ktorých sa to týka, sa vyjadrili. Teda dôležité je odhaliť aspekty, ktorým sme možno nevenovali dostatočnú pozornosť ja sa toho všetkého chcem zúčastniť. Je to jedna z oblastí, ktoré ma motivujú k veľkej mimoriadnej práci, aby sme naozaj odhodili, čo ešte všetko treba urobiť. Ale dnes je to tak, že ten princíp je daný. Musíme pomáhať autorom tak, aby mohli inovovať a tvoriť. A tam, kde to treba, kde je to opravnené, musíme knihovňam a inštitúciám umožňovať, aby pracovali s tým kultúrnym dedičstvom, no musím na tom ešte pracovať. Ja chcem byť veľmi úprimná a chcem vypočuť ďalšie stanoviska, aby som sa pustil do práce. Bolo to minulý týždeň veľmi užitočné. Máte ďalšiu otázku, pani Michals? Na túto spoluprácu sa veľmi teším a vy ste viackrát eh, spomínali posilnenie úlohy verejnosti a teraz v kultúre oblasti máme veľmi eh, ťažkú situáciu vzhľadom eh, na z televíznej stanice Euronews e, po prebraní BBC a privatizácii, kde e, pracujú podmienky a e, vydavateľskú prácu aj o rôznorodosť správ ide. Budete sa angažovať v tejto téme? Ďakujem pani Gabriel. Ďakujem pani Michels. je veľmi dôležité tieto veci riešiť a je to tiež citlivé. Euronews majú istú úlohu v európskom obecnom záujme a to je kanál, ktorý môže ponúkať kvalitné informácie, aby 38% Európanov, ktorí sa cítia dobre informovaní, aby ich e, rady rástli. Teraz je tu dohoda z februára 2010 a je dôležité, aby to pokračovalo aj naďalej Samozrejme, sú to podmienky, ktoré Euronews musí dodržiavať. A komisia do toho môže vstúpiť, e, čo znamená, že musíme dbať na rešpektovanie multilingvizmu a je treba, aby novinári pracovali, aby nedochádzalo k ich e, prepušťaniu. Tiež musíme dbať na to, aby úloha chrániť e, všeobecný záujem a my sa chceme stretnúť s riaditeľstvom tohto kanálu, aby sme o tom um, podrobne hovorili. V rámci komisie spoločne s vami musím aj naďalej naplňať túto lohu vo všeobecnom záujme. Ďakujem, viem, že neľahké na to všetko zodpovedať, no musím tu žiaľ byť e, prísna. Julia Reder, nech sa páči. Ďakujem, e, vážená menová komisárka. Chápem, že e, ste opatrná, že je neskoro v voľbnom období a niekto očakáva, neočakáva, že zmeníte všetko, čo komisia doteraz robila, ale chceme vedieť, kde stojíte aké máte hodnoty vo veľmi ťažkej otázke, kde e, verejný dopyt je v konflikte so základnými právami a kolega Klaus povedal, že nesmú byť zadné dvierka v šifrovanie, ale um, právny zákonný prístup musí byť k tomu poskytnutý, čo je dosť v rozpore. A tiež kolegyňa Helga Trepo povedala, že či celok 13 je v súlade, alebo či e, ide o všeobecné sledovanie. Každý e, súhlasí, že autor má to sa zaplatené, ale e, odvodňuje to e, monitorovanie všetkého, čo robia občania online. E, parlament e, e, súhlasí, že smernica o elektronickom obchode je zásadná, ale bude fungovať len, keď sa bude vynúcovať e, a vy, budete teda vynúcovať aj plnenie e, od členských štátov a tiež zabezpečíte oznámenie o uh, takedown, aby to jednotne platilo vo všetkých členských štátoch? Gabriel, bitte. Ďakujem, pani Gabriel. Merci beaucoup, madame Reda, pour ces questions. Ďakujem za túto otázku. Uvedomujem si a dúfam, že budú ešte body, kde naše pozície nebudú z hora dole, teda top down, ale obratenie z dole nahor. Zatiaľ nám ešte ostávajú 2 roky práce a ja si stanovisko vytváram vďaka komunikácii s vami a vďaka expertom. A keď navrhnem dialog a kompromis, eh, nemôžem robiť nič iné, musím kráčať týmto smerom. A pokiaľ ide o smernicu v elektronickom obchode, uvedomujem si, ako veľmi je táto smernica dôležitá pre jednotný digitálny trh. To je právny rámec pre e, túto oblasť, pretože umožňuje slobodu pohybu na tomto trhu. A dnešná otázka je, či budeme revidovať smernicu alebo nie. Áno, to už e, zoznala odpoveď, pretože už prebehli tri hodnotenia 2010, 12 eh, a 15 a komisia rozhodla, že smernica je ešte eh, primeraná k tým eh, terajším zmenám. Parlament a rada tú smernicu podporili a dnes čelíme vývoj okolností a novým realitám a samozrejme chceme, aby všetko bolo aktuálne. A máme teda tú obmedzenú zodpovednosť pokiaľ ide o platformy a odstraňovanie nelegálneho obsahu. To je jedna z tém, ktoré sú veľmi dôležité a je treba, aby sme na európskej úrovni mohli pokračovať nadalej týmto smerom. Ja si plne uvedomujem, čo členské štáty môžu robiť a plne si uvedomujem, aké sú naše hodnoty. Čo sa týka toho dohľadu, tá smernica je jednoznačná a je dôležité, pokiaľ ide o stav, keď musíme dodržať naše právomoci a budeme konať, ak nebudú pravidla dodržané. Ďakujem. Váš čas eh, je... Chcem však využiť príležitosť, aby som sa Eh, opýtal na druhú tému, pretože zastúpenie z viac výbora to je o kybernetickej bezpečnosti. Splnili ste v písomnej otázke eh, tú bezpečnosť sú zámku IoT, ale eh, ja sa pýtam, či navrhnete IoT bezpečnosť v internete vecí, ktoré zachádzajú nad rámec značky a či budete riešiť tie značky, ktoré neriešia bezpečnosť vo svojich zariadeniach. Ďakujem, pani Gabriel. Máte eh, od... slovo? Ďakujem za túto zložitú otázku. Musíme samozrejme revidovať európsku stratégiu na túto tému. Samozrejme, ja sa môžem vrátiť ešte k mandátu ENISA, k otázke certifikácie a k označovaniu, ale samozrejme, pokiaľ ide o zodpovednosť za produkty, napríklad e, či e, prepojených automobilov. Toto je téma, o ktorej sa diskutuje. A keď tak prepojené auto prejde hranice, kto bude niesť e, zodpovednosť? Je to ten, kto riadi ten systém, alebo tie údaje, alebo spôsob, akým sa údaje prenašajú a treba o tom aj naďalej diskutovať. A ja hovorím, že v rámci navrhovanej revízie právnych predpisov predpokladáme, že certifikácia a označovanie vrátane revízie mandátu organizácie NISA bude treba podporiť národné regulačné orgány, aby v prípade napríklad nehody alebo iného problému nesli zodpovednosť s tým, že do toho budú zapojené všetky zainteresované subjekty, pretože je dôležité, aby um, boli prijaté zodpovedajúce opatrenia. A ešte raz pán Marko Colo. Grazie, komisária. Come sa stiamo affrontando il trilogo su... Ďakujem, pani komisárka. My uh, spúšťame trilog uh, eh, o uh, spoločnom trhu pre digitálne produkty a hovoríme o geoblockingu a toto je extrémne dôležité, čo sa týka audiovizuálneho obsahu. A často eh, v národných licenciách sa uvádza, že poskytovateľi obsahu podpisujú licenciu priamo s vysielateľmi. Teraz je e, tu základ v individuálnych e, príkladoch, e, ale je to také vágne, že sa tam nič nehovorí. Potrebujeme tu riadne rozhodnutie. A čo sa týka dlhšieho geoblockingu, musí sa to zameriať na audiovizuálne aspekty. Nechcem hovoriť o podrobnosti ale je to veľmi dôležité pre udržateľnosť mnohých podnikov. Otázka je, či komisia príjme jasné rozhodnutie o dĺžke o geoblockingu a áno, kedy to bude? Gabriel. Ďakujem pani Gabriel za odpoveď. Merci beaucoup, monsieur Zulu. Ďakujem, pán Zulu. Ja si dovolím otázku rozdeliť na dve časti. Teda, Aby sme mohli hovoriť jednak o geoblockingu, zároveň chcem však eh, pripomenúť, aký je cieľ tohto nariadenia. Teda zajistiť ochranu spotrebiteľa, ale aj obchodníkov, a to v tomto konkrétnom prípade, pretože tento prípad sa týka predaja výrobkov nielen pasívneho predaja a podľa nás je dôležité sa aj naďalej jasne vyjadrať. Komisia jasne povedala, že tam, kde existuje riziko podvodu, čokoľvek sa podpíše medzi distribútorom a zákazníkom, sa považuje za neplatné. Ale ako pristupovať k audiovizuálnemu sektoru, pretože tam je dôležité rozlišovať, keď hovoríme práve o tom, musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o problém v špecifickom prípade, tak DG pre hospodárskú súťaž neuplatňuje všeobecné pravidlá, ale skúma a e, vyšetruje individuálne každý taký prípad a v tejto chvíli je teda nutné rozlišovať tzv. pasívny predaj, čo sa týka audiovizuálnych služieb od princípu zachovania teritoriality a zmluvnej slobody, ktoré dnes umožňujú obmedziť obsah a jeho dostupnosť v určitom území. A vieme, že tiež môžeme uvažovať o tom, samozrejme s kolegami, aj samozrejme s pani Vestagerov, a túto problematiku aj riešime. Následná otázka, máte slovo. Domanda in modo un po' più diretto. Eh, ja sa opýtam um, priame, že v budúcnosti môžeme očakávať legislatívny návrh komisie, ktorý zabezpečí, že nebude mať túto teritoriálnu licenciu v audiovizuálnej sfére? Pani Gabriel? Je vais être euh, la plus franche possible. Budem čo najúprimnejšia podľa mojich informácií vychádzam aj z rozhovorov, ktoré som prebral s expertami v tomto obore s technickými odborníkmi. Toto e, sa nepredpokladá v najbližšej budúcnosti. Ďakujem a ďalšia otázka je od Janoša Kovimikle. Nech sa páči. Pani zda... Ďakujem. Neviem, či e, viete o tom, že Európa E, zostáva v porovnaní s Čínou a s USA a z e, toho, že e, v Amerike e, nikto e, sa nestaral o rovnocenný prístup, ale ľudia jednoducho kúpali od IT spoločnosti a preto viac Američanov má prístup k IT technológiám ako v Európe. A s prekvapením počúvam, že autory musia mať riadnu náhradu. A kto sa o to postará. E, Hovoríte o um, um, vojne s um, prejavmi nenavisti. A kto to um, určí, že čo je e, prejav nenávisti. E, je prejav nenávisti, e, keď niekto povie, že Židia chcú ovládať e, bankovníctvo, alebo je e, prejav nenávisti, e, že treba zdaniť e, veľké firmy, alebo že Rusko chce ovládnuť pol Európy. Kto to má určovať, čo je to nenávistný prejav? Ďakujem, pani Gabriel má slovo. Merci beaucoup, monsieur corvin pour ces... Ďakujem, pán Karmike za vaše otázky. Podľa môjho názoru našej demokratickej spoločnosti, ktorá vychádza z hodnot, nie je priestor pre nenávisné prejavy a ja som veľmi rada za stanovisko Európskeho parlamentu, pretože tu sme rozšili definíciu, aby tam boli jasne pokryté všetky otázky na etnický režim, na sexualitu, všetko, čo sa môže dotknúť e, nepriazným spôsobom e, osoby. A tu ide o to, že tieto nenavisné prejavy môžu útočiť na základy našej spoločnosti. Samozrejme, máme tu slobodu prejavu, ale pokiaľ ide o nenavisné prejavy, budem jednoznačná. Je to téma, ktorá si vyžaduje silnú reakciu od nás všetkých, aby sme obhajili náš model spoločnosti a naše hodnoty a princípy. Myslím si, že to by malo stačiť, pretože rešpekt, rešpektovanie druhej osoby pokiaľ chcete niečo vyjadriť, samozrejme nemožno to vyjadrovať nenávistným právom. Uvedomujeme si, aké sú dôsledky pre deti a na tých ľudí, ktorí dnes chcú vynakladať eh, energiu v iných oblastiach, chcem apelovať na zodpovednosť nás všetkých, pretože je to téma, kde naozaj to musíme brať veľmi vážne. Ďakujem, doplňujúca otázka. Žiadne kon- Žiaľ, nedostal som žiadnu konkrétnu odpoveď a ja som odostarčil od vás a e, za komunizmu som bol veľakrát e, viac rokov vo vezení, e, okrem neho za e, ohlasovanie falošných informácií, aby som mohol byť na základe trestného zákona Polskej ľudovej republiky odsudený. A bol som potrestaný pokutou 9 tisíc zlotých za šírenie informácií a okrem iného som sa dozvedel, že um, porušujem základné uh, uh, hodnoty Európskej únie. Takže chcem sa opýtať, aké sú falošné informácie a aké sú pravdivé. Kto bude o tom rozhodovať? Či môžeme mm, dopustiť všetky informácie v internete, aby každý mohol hovoriť, čo chce a aby za to niesol príslušnú zodpovednosť. Frau Gabriel, bitte. Pani Gabriel, nech sa páči, máte slovo. No, ja som hrdá na to, že môžem brániť princíp rovnosti mužov a žien. A pre mňa, ako si povedali, dnes nejde o to povedať, že kto dozoruje nad tým, čo hovoríme, pretože, ako som povedal, princípy sú tu mechanizmy autoregulácie, samoregulácie. Je to zodpovednosť nás všetkých. Áno, máme hodnoty, ktoré musíme brániť a ja budem tieto hodnoty brániť až do konca. Ďakujeme pekne. Slovo dostáva Andreas Schwab. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja už nemusím poukázať na to, pani dezignovaná komisárka, že ja nebudem klásť otázky s potleskom. Ja doteraz sa a, darí veľmi dobre a, a po dvoch rokoch, a, ktoré sme vás pozvali, a, v skupine EPP. Musím povedať, že dva roky sú dosť času na prácu komisárky. No a revízia v polovici platnosti a vyvolala veľa otázok. Výbor pre vnútorný, vnútorný obchod dostal k Interátigera 6 legislatívnych návrhov a preto hneď ohľadom na revíziu sa vás spýtam, čo urobíte ako komisárka, aby ste tú platform to business alebo platform to consumer riešili legislatívne hlavne čo sa týka mm, nespravodlivých obchodných praktík a môžete nám prislúbiť, že eh, presúďte to, čo je uvedené v tejto revízii s ohľadom na platformy, ale tiež čistrovanie eh, e-service. Ďakujem pekne, pani komisárka. Máte čas na odpoveď. Ďakujem pekne, pán Šváb. Áno. To je súčasť mojej identity, tie skúsenosti z EPP, ale je tiež eh, súčasťou mojej skúsenosti výborná spolupráca s kolegami z ostatných skupín. No a to nám ide všetkým. Dnes eh, tá otázka, ktorú ste eh, položili, a ktorú som mohla povedať, ale chcem sa k tomu ešte vrániť, vrátiť, aby som to mohla presniť, tak komisia predložila návrh o spravodlých a nelojálnych praktikách, ktoré sa týkajú platform a podnikov. No a všetko dá, treba dávať pozor e, v zmysle ochrany spotrebiteľských práv. No a som to podporila celkom presným e, príkladom. Keď e, si vyberáme hotel, tak nás zaujíma, či tá ponuka zodpovedá našim kritériám, alebo či sme si to vybrali, pretože to bola ponuka najlepšie ehm, propagovaná. No a to tá cesta, ktorej ja budem pristupovať, spotrebitelia, používateľia, podniky, to je transp- transparentnosť je veľmi dôležitá, pretože tá prinesie dôvero, dôveru a podmienky na podporu inovácií a tvorby. Takže ja budem brániť tento princíp No a k tým informačným službám to je tímová práca, ktoré sa budem venovať s ostatnými komisármi a tak nájdeme najlepšie riešenie tak, aby sme chovali platformy, ako aj tvorcov, malé a stredné podniky, ale súčasne príjme príslušné opatrenia, keď budú identifikované problémy a nesieme riešenia pre spotrebiteľov. Pán Šváb, dodatočná otázka. Áno, ďalšia otázka, pretože otázka o platforme je veľmi napínavá momentálne. Sa diskutuje o tom, či by sa mali kontrolovať aj algoritmy. Ja to celkom nechápem, ako by to bolo možné, ale ja sa chcem spýtať, ako to vnímate vy, ako vnímate vy kontrolu algoritmov? Ďakujem pekne. Pani Gabriel, máte slovo. Mm, Ďakujem za túto otázku. No a zodpoviem na ňu nie z pohľadu kontroly, ale z toho pohľadu, ako fungujú algoritmy. Áno. Momentálne spustený pilotný projekt na 16 nadchádzajúcich mesiacov Vďaka Európskom parlamentu budeme mať financovanie na to, aby sme lepšie pochopili, ako fungujú algoritmy. Algoritmy nemôžu byť neviditeľnou ruko, rukou eh, za všetkými negatívnymi dopadmi, ktoré poznáme. Oni musia prispievať a eh, transparentnosti a k cirkom, ktoré máme, pridanej hodnote, aby sme vyniesli už to pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je od Birgit Cipel. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Gabriel. Úspešný digitálny jednotný trh musí tiež žiavať základné práva ľudí, ktorí má slúžiť eh, ochranu základných práv, ochranu údajov, dôvernosť komunikácie, ako vy konkrétne zaistíte, že tieto práva budú garantované vo vašich iniciatívach a súhlasíte, že je dôležité chrániť tieto práva pred tlakom podnikov pri navrhovaní nových iniciatív pre digitálny jednotný trh. A špecifickejšie, aké sú vaše konkrétne plány, záväzky na zaistenie toho, aby nariadenie e-privacy zaistilo rovnakú vysokú úroveň ochrany súkromia, a konkrétne proti lobbystom, ktorí chcú oslabiť ustanovenia GDPR a tak legitimizovať každodenné praktiky, ktoré poškodzujú ochranu súkromia našich občanov. Ďakujem pekne. Pani Gabriel. Nech sa páči, máte čas na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Sipal, za túto otázku. To som povedal už na začiatku. Pre mňa je to otázka koherentnosti. Máme GDPR, ktorá má 25. mája 2015 vstúpiť do platnosti. A sme stanovili kritéria, veľmi silné. na druhej strane, kvôli koherentnosti sme navrhli nariadenie e-privacy, ktoré sa týka ochrany súkromnej komunikácie. No a pre mňa je tu veľmi dôležitý súhlas ste hovorili o e-privacy, GDPR. A je to tá definícia súhlasnú. No a ja myslím, že to je veľmi dôležité. Pri všetkých definíciách a ich koherentnosti musíme sa zaoberať tiež sankciami a orgánmi, ktoré budú mať na starosti dohľad. Pretože ak sa nám nepodarí zaistiť tú koherentnosť, o ktorej hovoríme, čo sa stane? V rámci GDPR sú národné orgány na ochranu údajov, ktoré zrejú, dohľadajú nad implementáciou a dodržiavaním práv. Ak e-privacy nebude prijatý, tak v tom prípade to budú iné orgány, to budú musieť urobiť, musí urobiť niečo viacej, musí implementovať mechanizmy na zastenie koherentnosti z GDPR. No a ja sa to chcem angažovať a spolupracovať s parlamentom, tak aby sme dokázali identifikovať, čo dnes sa nám ešte ostáva, aké úlohy tejto veci. Dnes sa rôzne pozície je to príliš ambiciozne, nemôže to vstúpiť do platnosti súčasne, ale nesmieme zabúdať na to, že tu hovoríme o bezpečnosti našich občanov, tej bezpečnosti, ktorú od nás sa žiadajú a ktorú definujú ako prioritu. Ďakujem pekne. Pani Sipel, dodatočná otázka. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Sústredíme sa na e-privacy, ale ja chápem, že vo všeobecnosti vidíte maximálne úsilie, aby ste chránili súkromie vo všetkých oblastiach digitálneho jednotného trhu, keďže vaše portfólio je veľmi veľké. Rada by som položila otázku, prosím, sú viace s výborom Jury. V nariadení CAPSAT zaznieva veľa kritiky, nie len na adresu princípu krajiny pôvodu. Veríte tomu navrhovanému princípu? A ako reagovať na kritické hlasy? A ako vidíte osud tohto nariadenia e, v súvislosti s nariadením Sky Competition? No, myslíte a myslí si komisia, že geoblokácia bude nemožná e, po prípade Sky Competition? Ďakujem pekne, to je skutočne náročná otázka, čo sa týka kapsat. My držíme princíp krajiny pôvodu, ale musíme povedať, že my navrhujeme zjednodušiť právo, pretože tu ide o konkrétne služby televíziu online. A systém replay. Takže momentálne chceme zachovať princíp krajiny pôvodu, pretože chceme pokračovať v cezhraničnom prístupe. Ale tiež som rada, že sa dosiahol pokrok spravodajca súhlasil s týmto smerom. No a ako treba si overiť, kde sú hranice geoblokácie. Musím povedať, že princíp krajiny pôvodu princíp krajiny pôvodu nemá obmedzovať zmluvnú slobodu, aby obmedzil obsahy na niektorých územiach a geoblocking a princíp krajiny pôvodu sú iné v prípade geoblockingu hovoríme o prípadoch, ktorých sa pokračovať. mal. No, my v našom prípade musíme pokračovať aj chceme v tomto prípade. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je Angel Džambasky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážená pani Gabriel, ja by som chcel zablahoželať v skutočnosti, že ste dezignovanou komisárkou. Mne sa veľmi páčilo. Veľmi sa mi páčil začiatok vašej prezentácie. To je súčasť našej kultúrnej diverzity. Ja som koordinátorom našej politickej skupiny v výbore pre kultúru. No a ako koordinátor výbore Juri som rád položil nasledujúcu otázku. Musíme digitalizovať zdravotné systémy, systémy verejného zdravotníca v Európe a ako komisia zrýchli tento proces digitalizácie eh, verejných systémov. Ďakujem pekne. Pani dezignovaná komisárka, máte eh, možnosť na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Džambasky. Táto otázka je veľmi dôležitý aspekt eh, digitálneho jednotného trhu. Tento trh musí priniesť výhody pre občanov a to priority v nachádzajúcich mesiacoch, možno v jeseni, takže keď hovoríme o zdravotníctve, týka sa to všetkých občanov. Keď hovoríme, že sloboda o slobode údajov, tak musíme byť dostatočne odvážni a spraviť ten krok a zabezpečiť prístup k zdravotníckým službám, elektronicky napríklad prístup elektronickým predpisom, čo by umožnilo pacientom vyhnúť sa, že musia ísť dvakrát k doktorovi. To bolo veľmi užitočné pre nás všetkých a preto som veľmi rada, že to je jedna z priorít estonského predsedníctva. Som si istá, že to bude <clears throat> aj to počas bulharského predsedníctva. Okrem toho máme cieľ elektronického zdravotníctva v Bulharsku tiež. A to je v súlade s európskymi cieľmi, takže verejná správa je veľmi dobrá, potrebujeme konkrétne kroky na to, aby sme dosiahli tento cieľ. My sme mali no, kontaktné miesto, jednu cestu vpred. To znamená, že máte jeden dokument, raz ho zašlete a potom sa dostane do obehu. Nemusíte ho posielať dva razy alebo preukazovať sa dva razy. To znamená, že občania by ušetrili e, čas, keď bude správa prepojená, nebudú plýtvať časom. Vy sa do článku 12 a to nám umožní, povedať, alebo zmenšiť administratívnu záťaž na občanov, administratíva môže byť efektívna, môže vám ušetriť čas. Môže to byť presné. Ja myslím, že nám to dá možnosť eh, ukázať, že chceme pre občanov. Pán Džambaský, dodatočná otázka. Ďakujem veľmi pekne za komplexnú otázku. Ja mám ďalšiu otázku. Čo urobí komisia? na to, aby znížila administratívnu záťaž pre občanov a firmy v cezhraničných otázkach. Ďakujem pekne za vašu otázku. Táto otázka mi dáva možnosť eh, použiť predchádzajúce odpovede. Hovoríme o cezhraničných službách, hovoríme o Európe, by sme radi mali Európa lepšej konektivity, lepšej efektivity. No a preto Európska komisia sa sústredí na viacero aspektov. Poprvé, skutočnú implementáciu tohto princípu. Pošlete dokumenta po jedenkrát, čo by zjednodušilo postupy pre občanov a spoločnosti. A správa administratíva pracovala inak. Pred pár dňami sme otvorili portál, kde rôzne spoločnosti na európskej úrovni majú prístup k registrom a myslím, že to je základ, ďalšia fáza, nasledujúca fáza transfer dokumenty z jednej krajiny do druhej bez toho, aby to bola záťaž pre podnikateľov alebo osoby. Dôležité aby to bolo bezpečné pretože aj keď hovoríme o administratíve, o zdravotníctve, hovoríme o demokratických inštitúciách a hodnotách v Európe, ktoré treba v každom prípade chrániť. Ďakujem veľmi pekne. Na ďalšiu otázku položí Anglika Mlinár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi najskôr vám zablahoželať k vašej nominácii, pani komisárka dezignovaná. Moja otázka pre vás je, že komisia predložila viacero návrhy v priebehu toto legislatívneho obdobia. Množstvo návrhov sa prekrývalo. No a výsledok často protichodný, alebo výsledky sú často protichodný, aký bude váš prístup, keď sa napríklad budete zaoberať online platformami, na to, aby sme sa vyhli protichodným legislatívnym aktom. Ďakujem pekne. Pani Gabriel, máte priestor na odpoveď. Ja nemôžem hovoriť eh, k internej organizácii prác v parlamente, ale eh, hľadiska komisie môžem povedať, ako by lepšia koordinácia mohla priniesť výsledky. No a momentálne to vidíme s predsedom Junckerom z, z tých projektových eh, tímov. To umožňuje, aby mobilitu komisárov, obrať sa rôznymi portfóliami a komunikácia o platformách, tomu sa venuje polovica komisárov dnes. Som štruktúrovať všetky existujúce dialógy a aspekt, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, internetové fórum, boj proti terorizmu. Tiež máme etický kódex, ďalej všetko, čo sa týka boja proti falšovaniu Máme alianciu na ochranu tých eh, online. Všetky tieto fóra majú rôzne postupy. Vieme, aké je dôležité postupovala rýchlo. Sú, majú rôzne formáty. sa, čo mi tu chýba, je dialog, ktorý by bol štrukturovanejší, tak aby sme mohli identifikovať eh, líniu. Môžeme legislatívu, kde sme všetci povedali, že musíme rešpektovať inovácie a diverzitu, ale ak reštrukturalizovať dialog, a, ktoré majú, všetky dialógy, ktoré majú spoločné ciele, boj proti terorizmu, ochrana maloletých, dôležité, aby sme mali hlavné usmernenia, ktoré by sa aplikovali na všetky platformy do fóra, regulačný rámec v tomto prípade možno nie je taký dôležitý, pretože máme samokontrolu dobrovoľné opatrenia. Ďakujem pekne. Ešte dodatočná otázka. Ďakujem pekne. Vy ste spomínali kľúčové slovo dialog a v tomto kontexte sa chcem spýtať, že Aký bude váš prístup, pokiaľ ide o konzultácie s účastnenými stranami, pokiaľ ide o tú mieru vyváženosti so stanoviskom zúčastnených stran, pokiaľ ide o ich zohľadnenie, reflexiu v tomto návrhu? Ďakujem pekne, pani Gabriel, máte e, možnosť reagovať. Ďakujem pekne, to mi umožňuje nájsť to prepojenie vo vzťahu k tomu, čo som povedala k predchádzajúcej otázke. Aj to budem jednoducho vychádzať z mojej skúsenosti ako pre poslankyne. Totálna transparentnosť, pokiaľ ide o stretnutia so všetkými zúčastnenými stranami. Nie sú tu veľkí ani malí, nie sú dôležití alebo menej dôležití. Ja si myslím, že takýmto spôsobom dospejeme k takej situácii, kde jednoducho budem musieť preukázať kapacitu vypočuť si jednotlivé strany a rozhodnúť sa potom tak, aby jednoducho sme spoločným spôsobom sa mohli uberať tým smerom, ktorý spoločne identifikujem. Ja to vnímam teda ako najjednoduchší spôsob, a to je teda transparentnosť, so stretnúť sa so všetkými zúčastnenými stranami, aby som nerobila nejaké deliacie čiary a potom chcem jednoducho aj naďalej urobiť všetko preto, aby bola ponechaná, ponechaná neutralita všetko, čo je vlastne mojej kompetencie, takýmto spôsobom riešiť. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je od pána Fosa. Ďakujem pekne veľmi za vašu za možnosť spýtať sa otázku. Pani designovaná komisárka, čo robí komisia v zmysle posilnenia kreatívneho priemyslu v Európskej únie, pokiaľ ide o riešenie tej nevyváženosti, pokiaľ ide o distribúciu hodnot a tomto kontexte je ďalšia otázka, ako komisia zamýšľa riešiť nárast falošných správ a zabezpečiť udržateľnosť investícií, pokiaľ ide o kvalitný žurnalizmus. Ďakujem pekne. Pani kandidátka, nech sa páči, máte možnosť reagovať. Ďakujem pekne, pán Vos. Budem sa sústrediť predovšetkým na otázky kvalitatívneho žurnalizmu, ako bojovať proti falošným správam, pretože vlastne nemali sme možnosť hovoriť o tom. Pre mňa to je veľmi dôležité a ja chcem, aby sme mali kvalitné noviny a médiá, pretože to je vlastne základ našej demokracie. To sú tí, ktorí umožňujú, aby demokratické diskusie mohli prebiehať v optimálnych podmienkach. Musíme robiť všetko preto, aby občania poznajúť skutočnosť, si mohli vytvoriť vlastnú mienku. A preto ďakujem Európskemu parlamentu. Máme tu projekt Media Literacy for All, gramotnosť mediálna pre všetkých a preto je dôležité, aby sme v tomto aspekte vzdelávania pokračovali ďalej. Vzdelávanie mediálne pre, všetkých, pre všetky vekové kategórie. Nemáme starých ani mladých. A takisto systémové zmeny, aby podniky samotné mohli podporovať také nástroje, ktoré vlastne idú v ústrety kvalitnej informovanosti, aby sme lepšie mohli hájiť naše demokratické hodnoty. To je niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité a chcela som to iba zdôrazniť pretože to takisto súvisí aj s tou témou fake news, falošné správy. A dnes, treba to povedať, ten fenomén vôbec nie je nový, on už existoval predtým a to, čo sa zmenilo, je práve tá rýchlosť šírenia správ a spôsob, ako to môže ovplyvniť našu demokratickú spoločnosť, naše vlastné hodnoty. Takže pre nás je z jednej strany veľmi dôležité, aby sme zabezpečili koordináciu medzi jednotlivými legislatívnymi textami, pokiaľ ide o smernicu e-commerce alebo smernica audiomediálne e, média, alebo či sa pozrieme na smernicu boj proti pedopornografii alebo ďalšie smernice ako tá boj proti terorizmu. A je tu ešte ďalší e, prvok. Všetky tie fóra, ktoré som vymenovala, fórum internet alebo kódex chovania, správania sa pri nelegálnych postupoch, urobiť treba všetko, preto aby sme mali väčšiu koherentnosť na to, aby sme podporovali legálne praktiky. Zdá sa mi, že jedine takýmto spôsobom môžeme zlepšiť kvalitu diskusie, pok ide o uvedomenie si práv. Ďakujem pekne. A pán Vos, nech sa páči ešte doplňujúca otázka. Nechcete sa spýtať? Výborne, takže ste spokojní. Ďalší e, v poradí je pán Danty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán, vážená pani predsednička. Gratulujem, pani kandidátka. Ja si myslím, že treba pozitívne hodnotiť už to, že ste prišli a dúfam, že keď vstúpite na úrad ako komisárka, že aj naďalej budete takto pozitívne a, zmýšľať. Takže my vo výbore IMKO sme veľmi zaťažení a my tu sme iba ako prizvaní hostia ale vy ste spomenali napríklad, že výzva digitalizácie je niečo, čo chcete zvládnuť, pokiaľ ide o pracoviska. Vieme, aké príležitosti digitalizácia môže priniesť, pokiaľ ide o zamestnanosť, ale uvedomujeme si aj hrozby. Vy ste urobili a povedali veľmi, správne, veľmi veľa správneho a tie reakcie na jednotlivé otázky, ktoré tu ozneli v tomto vypočutí. Preto by som sa chcel spýtať, že aké konkrétne stratégie chcete uplatniť, aké konkrétne opatrenia, aké konkrétne analizačné opatrenia, pokiaľ ide dopad digitalizácie na pracovné prostredie, zamýšľa komisia, aj pokiaľ ide o tie opatrenia v tej ťažkej fáze. A pokiaľ ide o portabilitu, prenosnosť obsahov, ja si myslím, že je dôležité, aby komisia sa venovala aj tomuto. Ďakujem, pani Gabriel, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán Danty. Opäť možnosť, ktorú tu máme, venovať sa aspektu, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý a to je vlastne sprevádzanie alebo dohľad nad to transformáciou sociálnou v rámci tohto digitálneho sveta. Povedala som to veľmi jasne. Poprvé budem pracovať úzko s komisárkou Tysonovou, pokiaľ ide o túto otázku. Máme tu sociálny pilier, to je prvá vec dáme konkrétny návrh, a to už celý mesiac. Treba sa toho zhostiť ako jednej príležitosti. Po druhé, pre mňa je veľmi dôležité, aby sme dnes tie digitálne kompetencie nevnímali iba ako kompetencie digitálne na základnej úrovni, ale musíme pracovať na kompetenciách, ktoré umožnia rozlišovať e, ľudskú bytosť od stroja. Toto je evaluácia, pretože tu budú úlohy, ktoré budú robotizované, budú tu príležitosti pracovné, o ktoré prídeme, ale žiadny stroj nikdy v živote nebude môcť byť kreatívny, nikdy nebude môcť mať sociálne vzťahy a do toho to treba investovať. A preto koalícia národných kompetencií, myslím, že tu potrebujeme konkrétne príklady iniciatívy, ktoré budeme môcť podporovať Odteraz už treba identifikovať overené postupy v rámci sociálneho európskeho fondu, aby takéto dobré praktiky boli prezentované vo všetkých členských štátoch, aby potom národné delegácie aj s európskou úrovňou mohli potom adaptovať tieto jednotlivé zmeny v daných štátoch. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, to je ten projekt, ktorý sa týka digitálnych príležitostí a vzdelávania, pokiaľ ide o študentov. Je dôležité, aby sme takto mohli postupovať a chcem v tomto kontexte spomenúť aj otázku, ktorá je síce citlivá, ale dôležitá a týka sa to takisto ľudí, ktorí bývajú vo vidieckých priestoroch. Týka sa to napríklad toho, že musíme vyzdvihnúť aj potenciál žien. To sú pre mňa aspekty, ktoré sú veľmi dôležité. Pokiaľ ide o ženy, budeme tu mať od oktobra druhú, druhé, piaté kolo Takisto pokiaľ ide o vyžitie perspektívy žien, a musíme sa podstate ako túto kategóriu občanov môžeme podporiť a využiť ten potenciál v hospodárstve, ktorý oni predstavujú. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Ešte máte dodatočnú otázku, takmer by som to bola opomenula. Ďakujem pekne. Takže ešte ďalšia dôležitá téma, ktorú by som chcel spomenúť. Hovorili ste o opatreniach, pokiaľ ide o bezpečnosť na sieti to musí byť samozrejme priorita. Videli sme, aké dopady nedávno, aké dopady vlastne mali tie útoky. Už máme určité pravidlá, ktoré sme rozpracovali a vzhľadom na súčasný vývoj situácie to nestačí. Čo zamýšľate? Pani Gabriel, nech sa páči. Máme tu smernicu NIS, to je náš prvý nástroj legislatívny na to, aby sme zabezpečili internetovú bezpečnosť. Tam sú dôležité aspekty. Treba posilniť kooperáciu medzi členskými štátmi. Je to tam obsiahnuté. Ale po druhé, čo je dôležité, je tu takisto revízia stratégie. Tam budeme sa sústrediť hlavne na obnovu mandátu ENISI, ako táto agentúra môže zohrať väčšiu úlohu v zmysle osvety ako centrum koordinácie, to je vlastne stanovené už v smernici NIS a mám už iba 20 sekúnd na konkrétny príklad. Nie je normálne, aby všetky národné centra reakčné neboli otvorené 24 hodín celý deň počas celého týždňa. My musíme posilniť tieto kapacity. Uvidíme, čo sa v tejto otázke dá urobiť a v spolupráci so všetkými centrami chceme urobiť, aby sa situácia zlepšila. Chceme akčný plán v prípade kríz. Počítame vlastne s tým, že to začneme od septembra robiť. Všetci aktéry musia vedieť a byť informovaní, ak by sa v tejto oblasti niečo zmenilo. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k otázke zo strany Roberty Mecoli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela sa vyhnúť nejaké tej dobytkovej otázky, takže Milá Mária, čo je dôležité pre mojich kolegov vo výbore LIBE, je elektronická dôveryhodnosť, e-privacy. Mohli by ste nám povedať niečo viac k tomu, čo ste už vlastne spomenuli, pokiaľ ide o potrebu prijatia takéhoto nástroja, predovšetkým vlastne po tom, čo sme tu mali veľmi dlhé a detailné príjmanie nariadenia o všeobecnej ochrane údajov. A po druhé, ako by ste chceli zabezpečiť prostredníctvom týchto nástrojov ochranu údajov, keď vlastne pracujeme v prostredí voľného obehu údajov. Ďakujem pekne. Pani Gabriel, máte možnosť reagovať? Ďakujem pekne, pani Mezola. Pre mňa jedna z najdôležitejších vecí je to, vrátanie aj hospodárskej oblasti digitálnej technológie budem obhajovať princípy, ktoré som obhajovala vlastne počas 8 rokov môjho členstva v Libe. My vieme, že do akej miery chceme plniť pr- princípy slobody a práva. Áno, máme GDPR, ktoré vlastne vstúpi do platnosti budúci rok vychádza z článku 8 charty. Ide tu o údaje, o, o osobné údaje. Táto smernica zabezpečuje konf- dôveryhodnosť komunikácie týchto údajov. Dnes je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili dôveryhodnosť voči osobia, osobám, aby bola zabezpečená dôveryhodnosť, pokiaľ ide o nakladanie s údajmi o týchto osobách. Pre mňa je dôležité, a to je kľúčový prvok, ako som už aj povedala, ide tu o definíciu súhlasu, ide tu o súhlas, to je tá červená línia, ktorá v rámci tohto, tejto úpravy zohráva úlohu vždy. Občan musí dať svoj vlastný súhlas na využívanie týchto údajov. To znamená, že sú tu pred nami aj výzvy a chcela by som zdôrazniť túto potrebnú koherenciu, aby úrady národné ktoré dbajú o dodržiavanie GDPR, aby tieto úrady sa nevzdialili od práce ostatných údajov, ktoré budú takisto dodržiavať e-privacy. Ide o prácu, ktorá je veľmi dôležitá a ja si uvedomujem, že sú tu ešte niektoré prvky, kde môžeme diskutovať, napríklad pokiaľ ide o cookies, pokiaľ ide o privacy default, to sú všetko prvky, ktoré sú veľmi dôležité, ale ako som to už povedala, v samotnom centre je výber a dôveryhodnosť celého toho procesu. Takže v takomto kontexte budem v budúcnosti postupovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriela. Týmto sme sa vlastne dostali na koniec našej časti otázok a odpovedí. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom za vaše otázky a samozrejme ďakujem pekne aj pani Gabriel za jej reakcie a odpovede. Teraz by som vás, pani Gabriel, požiadala, aby ste sa záverečným na záver vyjadrili, ale prosím maximálne 5 minút. Pani Gabriel, ešte máte raz slovo, nech sa páči. Vážená pani predsednička, kolegovia, kolegyne, čas skutočne plinie veľmi rýchlo. Čas pri takýchto diskusiách plinie veľmi rýchlo, kde vlastne všetky otázky a odpovede sa točia okolo toho istého, konkrétne, ako môžeme využiť ten potenciál digitálneho jednotného trhu na to, aby náš priemysel, hospodárstvo a spotrebitelia skutočne boli na prvých priečkách celosvetového hľadiska. Dnes vlastne som tu načrtla také štyri hlavné oblasti. Poprvé, Mojou hlavnou prioritou je, aby sme boli, aby moje portfólio bolo v súľade s prioritami pána Junkera. Po druhé, moja priorita je ochrana práv a slobod občanov Európskej únie. A moja tretia priorita je, aby sme sa snažili ísť cestou kompromisu, vypočuť si moje naprotivky, aby naše spoločné záujmy boli ešte jasnejšie. Moja skúsenosť, ako aj moje pracovné metódy, vychádzajú z dialógu a spolupráce a ja e, skutočne som pripravená si vypočuť vždy všetky vaše názory. Stení kolegovia, dnes som vás veľmi pozorne všetkých počúvala. Ako som uviedla v samotnom úvode, ja sa hlásim k tomuto dialogu od samého začiatku a prirodzene budem vždy pamätať na to, že som bola svojho času poslancom tohto parlamentu. Zároveň chcem zdôrazniť, že tú skúsenosť, ktorú som v rámci tohto laboratória myšlienok získala, budem využívať v prospech nášho hospodárstva, nášho priemyslu a v prospech našich občanov. Chcela by som vám pripomenúť tie hlavné otázky, ktoré sme naznačili v samotnom úvode. Už nám zostávajú iba dva roky, pokiaľ ide o právne akty, ktoré boli prijaté, by mali byť implementované v najbližších dvoch rokoch a želám si, že by sme boli mohli hovoriť trochu dlhšie, napríklad ohľadne Wi-Fi for Europe, na tejto iniciatíve Wi-Fi pre Európu, pretože to je príklad hmatateľných výsledkov a benefitov pre našich občanov. Bola by som rada, ak by sme boli mohli napríklad hovoriť o právach žien, alebo o kybernetickej bezpečnosti, alebo o technológii, alebo technológii superpočítačov, ktoré umožňa Európe pokračovať v obhajovaní toho prvého miesta, pokiaľ ide o technológie. Podarilo sa nám zaznamenať veľké úspechy, máme veľký potenciál a dnešná diskusia vlastne preukázala, aké jasné predstavy a vízie máme na jednej strane ohľade našich slabín, ale aj vízie, ako aj nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme sa vysporiadali s týmito problémami. Ctení kolegovia, Málo z vašich otázok e, sa svojho času, keď sa otvoril tento post komisára pre digitálny trh, tak sme nehovorili tak veľmi o digitálnom trhu, ale momentálne všetky otázky sa týkajú práve tejto problematiky. A tieto politiky nám umožňujú, aby sme využívali napríklad rozpočtové prostriedky, ale aj zohľadňovali tú rozmanitosť myšlienok, ktoré nám umožňujú identifikovať tieto spoločné záujmy. Myslím si, že prostredníctvom týchto všetkých vstupov eh, budeme môcť sa pohnúť dopredu. Treba zmobilizovať všetko to, aby sme dostali tým veľkým očakávaniam, napríklad pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, jednotlivé platformy, adaptácia ochrany údajov. To sú jasné priority. A uvedomujem si, že všetky tieto problémy vlastne dnes boli v rámci diskusí spomenuté. Takže ďakujem ešte raz, že ste mi preukázali to, akým spôsobom budeme môcť pokračovať v našej spolupráci, kde chceme, tak ako to povedal pán Juncker, rušiť tie interné síla, aby sme pristúpili k našej spolupráci transversálnym spôsobom, Ďakujem pekne za vašu ochotu spolupracovať so mnou holistickým spôsobom. Urobím všetko preto, aby koordinácia a dialog umožnili nájsť, aby nám to umožnilo spoločné reakcie multidimenzionálneho charakteru. Dovolte mi na záver vyjadriť sa trochu osobnejšie Chcela by som sa poďakovať všetkým generálnym riaditeľom jednotlivých generálnych riaditeľstiev a všetkým ostatným, ktorí skutočne vniesli veľké množstvo práce a energie do prípravy dnešného vypočutia. Takisto by som chcela pozdraviť školu počítačovú v Bulharsku v Chastove, ktorú podporujem už 6 rokov. Ja skutočne chcem, aby digitálna grafika a digitálne technológie našli svoju cestu do našej spoločnosti prostredníctvom týchto mladých detí a ich učiteľov a želám si, aby sme aj naďalej mohli byť pyšní na deti. Bulharsko a Európa musí byť pyšná na mladých ľudí. thank you. very much once again, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani designovaná komisárka, za všetky vaše odpovede, pripomienky, za oba príhovory, tak na úvod, ako aj na záver, za to, že ste takto zosumarizovali celú našu diskusiu. Ďakujem pekne kolegom z oboch výborov, výboru pre kultúru a vzdelávanie, ako aj výboru ITRE a ostatných asociovaných výborov IMCO, JURI a LIBE. My sme zorganizovali naše zasadnutie aj vďaka spolupráci medzi dvomi sekretariátmi a ďakujem veľmi pekne pani Kamevert za spolu predsedanie tomuto zasadnutiu. Myslím si, že to prebehlo všetko veľmi jasne, hladko. Dodržali sme časový harmonogram, boli tu presné otázky a možno aj tie odpovede boli adekvátne. To potom zohľadnia koordinátori oboch výbor, takže ďakujem pekne ešte raz. Ja, vielen herzlichen Dank, auch von meiner... Ďakujem veľmi pekne aj z mojej strany. Ja sa iba pripojím e, k slova môjho spolupredsedajúceho pána Buzeka. Vy ste nám skutočne tú prácu dnes veľmi uľahčili, pretože ste dodržiavali časový harmonogram a v tomto zmysle sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Ďakujem pekne pani Gabriel za to, že ste boli ochotná takto dlho odpovedať na naše otázky. Ďakujem sekretariátu Kulta ITRE za výbornú prípravu tohto vypočutia a v neposlednom rade tí, bez ktorých by naša práca v parlamente nebola možná alebo bola by oveľa ťažšia. Srdečne ďakujeme našim tlmočníkom a tlmočníčkám za to, že nás tu dnes popoludní sprevádzali. Vy viete, že teraz našou úlohou je vyhodnotiť toto vypočutie. Hodnotenie sa bude konať zajtra a k tomuto sa stretnú koordinátori za ITRE a KULT o 14. hodine. A ja by som chcela asociované výbory upovedomiť na to, že ich stanovisko predlož treba sekretariátu ITRE zajtra do 10. do poludnia. A koordinátori výboru KULT, ak teda ešte tu sú, by som požiadala ich, aby sme sa ešte tu trochu stretli. Ja sa chcem už teraz iba poďakovať designovanej komisárke Gabriel za to, že prišla a vám všetkým želám ešte pekný večer. Srdečne ďakujem.